Kolegovia, dámy a páni, poprosím vás, aby ste si sadli na miesta. Nos travaux sont repris. Budeme pokračovať v našom zasadaní. Ďakujem všetkým predstaviteľom výkonných agentúr, že sú dnes prítomní na našej výročnej výmene názorov o rozpočte agentúr. Tento rok sú agentúry zastúpené výkonným riaditeľom EFSA, to je Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť, ktorý zabezpečuje aj predsedníctvo siete so súhlasom nášho spravodajcu o agentúrach, pána Gejera. Dávam okamžite slovo pánovi Urlovi, nech sa páči z FC. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dobré ráno, vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste ma prizvali, za to, že ste prizvali našu sieť na toto zasadnutie. My oceňujeme túto príležitosť prezentovať aj náš názor o ak teda pokiaľ ide európsky rozpočet. Chcel by som hlavne povedať, že my oceňujeme to, že rok 2018, navrhovaný rozpočet na 2018 sa bude sústrediť na podporu prírod ako bezpečnosť, migrácia, schopnosť, pracovná príležitosť a mladí a že tie alokácie, pridelené prostriedky bola prispôsobené týmto prioritám. Naša úloha teda, ako tá naša sieť a koordinátori tejto siete, nie sme tu na to, aby sme kritizovali alebo hovorili o politických rozhodnutiach alebo o tom, ako investovať zdroje z Európskej únie my sa sústredíme na horizontálne otázky, ktoré budú mať vplyv na efektívne fungovanie 45 agentúr. A my by sme chceli sprostredkovať naše názory a stanoviská, ktoré sú takisto nastolené zo strany jednotlivých agentúr alebo naprieč jednotlivými sektormi. Podľa tohto všeobecného stanoviska a sa sústredíme v rozpočte hlavne na otázku znižovania počtu zamestnancov, tých 5 plus 5 tá schéma, ktorá bola v komisijnom oznámení z júla 2013 oznámená. Takisto sa sústredíme na ďalšie faktory, ktoré sústredia na výkony agentúr. To je niečo, o čom by som stručne chcel hovoriť. Ak mi dovolíte, tak by som povedal, že chceme opakovane povedať, že agentúry implementovali prvých minus 5%, teda to zníženie o 5%, pokiaľ ide o zamestnancov, to sa urobilo ešte v roku 2016 a ešte stále máme namietky, pokiaľ ide o ten systém redeploymentu, ktorý chce paušálne pristupovať k manažovaniu zdrojov agentúr, čo my považujeme za neoprávnené, je to neadekvátne a je to aj neefektívne. Myslím si, že nesmieme na to zabúdať, že z pohľadu efektívnosti, z nášho uhla pohľadu, toto nie je spôsob, ako by sa mala postupovať. V každom prípade aj ten systém redeploymentu bol takmer v plnej miere implementovaný a ak vypočítame nové úlohy, ktoré boli udelené agentúram v oblastiach ako migrácia, bezpečnosť, finančný dohľad a vyvážime to s tými škrtmi, pokiaľ ide pracovné príležitosti, tak sme v podstate dostali a implementovali zhruba 10-percentné zníženie zamestnancov. To znamená, tých 5 plus 5 už je takmer v plnej miere implementované a to ešte v roku 2018. Takže tešíme sa, že toto bolo uznané aj zo strany komisie návrhu rozpočtu. Takisto sa tešíme, že Európsky účtovný dvor vyhodnotil túto komplexnú otázku, aby vysvetlil, ako agentúrni zamestnanci a ich stav sa vyvíjal za ostatné roky v rámci rozpočtového postupu. Tie škrty, čo do počtu zamestnancov, to je špecifický problém, pokiaľ ide o tzv. cruising speed agentúry. To je vlastne výsledok tohto princípu redeploymentu. Išlo to až na tie škrty, čo do počtu zamestnancov nad rámec toho, čo sa žiada od európskych agentúr. A to sa ešte zhorší a zvýši, keď hovoríme o týchto cruising speed agentúrach, ktoré predložili vlastne informácie prostredníctve, prostredníctvom rozhodnutia e, jednotlivých e, správnych rád, pokiaľ ide o navýšenie práce, ktorú majú zvládať. Ak sa pozrieme na tie dodatočné požiadavky na zamestnancov, a došlo tu vždy k odmietnutiu požiadaviek agentúr. Ak sa pozrieme na to znižovanie zamestnancov, tak to vlastne vedie k celkovému, k celkovej snahe zamestnancov je vlastne v týchto agentúrach došlo k navýšeniu práce o 20%, takže tu sme získali, pokiaľ ide o navýšenie efektívnosti a to má už potom aj konkrétny dopad na fungovanie agentúr ako takých. A to sa takisto uznalo aj na úrovni správy Európskeho parlamentu, pokiaľ ide navrhovaný rozpočet pre rok 2018, kde v niektorých oblastiach ako verejné zdravie alebo životné prostredie alebo zamestnanosť a mladí, tu tie agentúry a ich kapacity, pokiaľ ide vykonávanie požadovaných otázok, bolo to už postihnuté tými minus 10% plus tými novými úlohami. To znamená, došlo tu o zniženie kapacity na úrovni 20%. Takže preto sa tešíme, že komisár Oettinger, keď prezentoval návrh rozpočtu pre rok 2018 povedal, že škrty čo do počtu zamestnancov by nemali pokračovať po roku 2018, ale takisto tvrdíme, že ich treba zastaviť ešte pred 2018 a opakovane tvrdíme, že redeployment schéma musí byť znovu e, zvrátená, pretože nebola opodstatnená z nášho uhla pohľadu. Takisto by sme chceli zdôrazniť, že agentúry nie len majú pocit, že sú pod tlakom, pokiaľ ide o znižovanie zamestnancov, ale aj vzhľadom na to väčšie bremeno, pokiaľ ide o implementáciu cestovej mapy komisie, to znamená, boli tu dodatočné požiadavky, ako napríklad single programming dokument alebo výročné správy, externalizácia auditov Európskeho účtovného dvora a čo je najdôležitejšie, je tu kontrolné prostredie a E, pravidlá zamestnanecké, ktoré z nášho uhla pohľadu sú jednoducho nesprávnym spôsobom namer, napasované na potreby agentúr, ktoré sa podľa veľkosti líšia v porovnaní s ostatnými inštitúciami EÚ. Vidíme tieto obmedzenia rozpočtové, vidíme administratívne zaťaženie, ktoré sa zvyšilo. Čo teda urobili agentúry na to, aby posilnili úsilie, pokiaľ ide o posilnené efektívnosti tak na individuálnej báze, ale čo ešte dôležitejšie, na kolektívnej báze tým, že ponúkajú zdieľané služby, zdieľané formy služieb. My by si myslíme, že to prinieslo určité plody a uviedlo to k určitým úsporám, pokiaľ ide o peniaze a pokiaľ ide o využívanie potenciálu ľudského. Ale sú tu obmedzenia, pokiaľ ide o túto efektívnosť. Ja si myslím, že sme sa už dostali k týmto hraniciám Predovšetkým, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa vyžadujú od agentúr, sú tak prísne a je tam toľko administratívnych požiadaviek, že tá snaha znížiť a zvýšiť flexibilitu, to jednoducho neprinieslo hmatateľné výsledky do posiaľ. Takže boli by sme radi, ak môžeme požiadať od inštitúcií, aby zvážili aj vzhľadom na finančný rámec, na riadenie finančnom rámci, že či by sme sa nemohli sústrediť na výkonnostné rozpočtárstvo a kontrolný prístup pre agentúry na jednej strane a na druhej strane sa sústrediť na výkon, na skutočne tú pridanú dodanú hodnotu, ale na druhej strane, aby sme dali agentúram flexibilitu ohľadne toho, ako budú využívať zdroje, či už ide o ľudské alebo finančné zdroje, a to tým najlepším možným spôsobom na to, aby tieto očakávané výsledky sa dostavili. Ak mi dovolíte, pár slov ohľadne našej internej koordinácie a čo nazývame vlastne ten Shared Support Office, zdieľaný podporný úrad. Istotne si uvedomujete, že teraz tu máme navýšenú úlohu v rámci koordinácie európskych agentúr a myslím si, že toto veľmi pomohlo, pokiaľ ide o implementáciu cestovnej mapy komisie a všetky procesy, ktoré súvisia s rozpočtom. Bol to Európsky parlament, ktorý nedávno odporúčil, aby Európska agentúrna sieť rozšírila permanentný sekretariat v Bruseli na to, aby zabezpečila všetky tieto schopnosti zvládať ten navýšený počet ko- koordinačných e-, aktivít. To sa netýka iba agentúry, to skutočne veľký získaj pre agentúry ako také. Takže my sme tomu dostali by sme sa držali týchto odporúčení parlamentu, že sme tam začlenili aj požiadavku o dodatočný post po tejto koordinácii v rámci rozpočtu 2018 a by sme e, boli radi, ak by parlament potvrdil svoju podporu v tomto kontexte. Keď sa pozeráme za rok 2018, tak vítame to, čo urobila pracovná skupina interinstitucionálna číslo 2. Pre nás je kľúčové, aby sme sa zbavili nejakých modelov prísnych, ktoré sme tu mali a aby sme sa obrali cestou k flexibilite, aby sme sústredili na výkonnosť. Podporujeme to, aby rozpočtové orgány posilnili taký prístup, aby skutočne sme sa sústredili na výsledky v rámci rozpočtu. My ako agentúry investujeme veľmi do rozvoja modelu, ktorý by bol aplikovateľ na všetky agentúry, vychádzajúc z uh, intervenčnej logiky, ktorá by vstúpila do pilotnej fázy a ktorá by potom bola otestovaná zo všetkých agentúrach. Takže čo, po, čo ponúkame? Ponúkame ostatným agentúram a, eh, možnosť sústrediť sa na výkonnostný aspekt v rámci rozpočtu. Myslím, že to bude, že to bude akceptovateľné. Bolo by dobré, ak by si to spravili agentúry, nie také agentúry ako parlament alebo komisia. Takisto by sme boli radi, ak by sme mohli prizvať rozpočtové orgány, aby preskúmali možnosti prijatia dodatočných finančných prostriedkov pre agentúry, ako napríklad poplatky, ktoré idú národným administrátorom, berúť do úvahy tie aktivity, ktorých sa to týka. Vzhľadom na všetky tieto výviny a situácie a výzvy, my ako agentúry sa tešíme na posilnenie našej spolupráce a spoločnej práce s európskymi inštitúciami vychádzajúc z transparentnosti. Dúfam, že ste si to uvedomili, že agentúry skutočne zvýšili svoju mieru ochoty, pokiaľ ide o transparentnosť a pokiaľ ide o výkonnosť v rámci európskych inštitúcií. A takisto dúfam, že budeme prizývaní opätovne na to, aby sme mohli prispievať ako inštitucionálni partnery na tie, pri tých debatách na vysokej úrovni o týchto procesoch, ako napríklad tie závery interinstitucionálnej pracovnej skupine o Brexite, o viac, na, viac na ročnom uh, finančnom výhľade. Ďakujem veľmi pekne a budeme tu na zodpovedanie otázok. Ďakujem. General. Ďakujem, pán generálny riaditeľ, za toto expoze, ktoré jasne poukazuje na ťažkosti, ktorým agentúry musia čeliť vzhľadom na znižovanie personálu. A tiež ďakujem za tie možnosti, ktoré ste naznačili, akým spôsobom by mohli agentúry dostať dodatočné zdroje a aby to neboli e, čisto výdavky európskeho rozpočtu, ale aby to boli vonkajšie zdroje. Pán Gajer, pán spravodajca, ako vy toto hodnotíte? Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Zažívame tu typickú situáciu, keď ide o to, ako európske inštitúcie pristupujú k agentúram je známe, že tu máme dve agentúry, ktoré musia zmeniť sídlo. Ide o tú, ktorá je v Londýne, European Banking Agency a Európska agentúra pre liečiva. A zažívame tu to, čo sa vždy deje konkrétne. Pokiaľ ide o agentúru pre liečiva, tam už je viacero miest, ktoré by chceli túto agentúru prijať je viac žiadateľov ako na olympijské hry a myslím, že pre Európsku bankovú agentúru je toto isté. Vždy zažívame podobnú situáciu, keď ide o prerozdeľovanie sídel agentúr, tak vlastne členské štáty a niektoré z tých miest, ktoré sú v tých členských štátoch, vlastne sa pustia do seba ohľadne toho, že kde tá agentúra má skončiť. Pán Berlusconi sa slávne preslávil veto, keď sa vyjadroval o FC, e, ktorá išla do Parmy. A potom agentúry sú vždy jednoducho otrávne a príliš drahé. Čistý čas som argumentoval, ja som študoval dejiny, že agentúry vlastne sú v takej úlohe ako taký stredoveký stredoveké dieťa bastard e, nejakého šlachtica, to znamená, síce sa s láskou splodia, ale potom už zavadzajú. Vtedy sa nám, do mňa pustili priateľi e, agentúr. V angličtine to slovo bastard jednoducho je veľmi e, hrubé. V Nemčine tomu tak nie je, používa sa skôr v historickom kontexte, ale ako historik som, sa, som si uvedomil takúto situáciu. A teraz zažijeme pravdepodobne takúto situáciu. Nakoľko vlastne tie členské štáty sa takto pustili do seba, tak ten argument úspor, pokiaľ ide o presídlenie tých agentúr, to vlastne bude úplne jedno, pretože svojho času to bolo skôr také politické riešenie, týkalo sa to troch agentúr, pokiaľ ide o reguláciu finančných trhov, že tu tri hlavné miesta, hlavné mesta a išlo tu o Londýn, Paríž a Frankfurt. A ja som skutočne za to, aby sme na konci Európsku bankovú agentúru nespájali s nejakými ďalšími agentúrami, ktoré máme. Sice by to už porilo peniaze, ale pravdepodobne sa táto agentúra dostane do jedného hlavného mesta, pretože jednoducho takto sa to chce. Myslím si, že s takýmito situáciami musíme počítať, keď sa však potom pozrieme na rozpočtové úvahy a postupy, tak Tam potom dochádza k argumentácii, ako sme to počuli, práve pokiaľ ide o agentúry a pokiaľ ide o úspory na úrovni agentúr. Ja som už známy tým, že pokiaľ ide o agentúry, myslím si, že ten redeployment pool je ťažká, bol komplikovaný nápad. Ja zdieľam to hodnotenie, že viaceré agentúry teraz vlastne prečo to tak bolo, aby sme usporili 5 zamestnancov. To sa týkalo aj našej inštitúcie, pokiaľ ide o strednodobý finančný rámec, tak nám to bolo nariadené. Avšak komisia sa rozhodla, že agentúry budú individuálne týchto 5 plniť, to by nebolo bývalo potrebné. A takisto zároveň sa rozhodli, že vlastne ten náraz, ktorý bol potreby v niektorých agentúrach kvôli teda pokiaľ ide o úroveň personálu, v niektorých agentúrach to bolo potrebné, pretože tam došlo k navýšeniu miere požiadavek, pokiaľ ide o prácu, ktorú treba plniť, že to jednoducho treba riešiť na úrovni tých zamestnancov, ktorí už sú zamestnaní a že sa to presunie prostredníctvom redeployment pool. A to vlastne viedlo k tým 10%, ktoré spomenul generálny riaditeľ v kontexte, ktorý spomenul. A ja ako stály spravodajca som nežiadal menej agentúr, Niektoré z týchto agentúr jednoducho sú na hranici efektívnosti alebo práce schopnosti. Chvála Bohu sa to už teraz týka aj rady, pretože tých 5% úspor na úrovni zamestnancov sa týka teraz aj rady a národné delegácie teraz sú prekvapené, keď hovoria, že už nemáme pre vás ďalšieho tlmočníka, musíte zaplatiť, keď chcete ďalší tým tlmočníkov, takže sa to takto preukazuje. A potom už bolo povedané, že vlastne takýmto spôsobom E, vidíme, že konečne aj rada začína chápať to, že jednoducho personál sa nedá stále iba odbúravať a potom sa bude očakávať, že služby budú na rovnakej úrovni ako predtým. Ja som v rámci rokovaní v rozhovore s pánom Oettingerom poukázal na to, kladol som dôraz na to a môžem to kľudne zopakovať a požiadam kolegov aj kolegyne, aby na to dbali, že rok 2018 skutočne je tým posledným rokom, kedy sa ešte uplatňuje redeployment pool potom vlastne tých 5 rokov už skončí. A ja si myslím, že tento proces by sme už potom nemali viac opakovať. A v tomto kontexte môžeme niektoré veci vyriešiť tým, že dáme nejaké dodatočné peniaze agentúram prostredníctvom zlom na to, aby jednoducho skutočne získali špičkový personál a takisto podporujem ten návrh, aby sme sa zamysleli nad tým, aké dodatočné situácie príjmov môžeme mať. Hovoríme tu napríklad, o pár, budeme o pár dní hovoriť o prepracovaní nariadenia o Acer a takisto sa treba zamyslieť nad tým, prečo agentúra európska, ktorá vlastne po, nemôže poberať poplatky za to, že ponúka služby národným orgánom členských štátov. Momentálne to vyzerá, ako keby tento návrh bol, vyzeral tak, že to podporí väčšina vo výboroch. Avšak sú tu niektorí, ktorí hovoria o tom, že agentúry by nemali požadovať peniaze od nikoho. Je to veľmi dôležité a preto som v minulosti som takto aj argumentoval, pretože vlastne miesta, posty, kde je tu ešte tretie zoskupenie, či už sú to teda priemyselné sféry, alebo je to ACE, regulačné úrady, ktoré takto platia poplatky, tak tieto miesta by komisia alebo rozpočtový orgán nemal zrušiť, pretože tieto sú zaplatené a svoje potrebné. Takže tie služby, ktoré pre tretie strany, pre, tie služby, ktoré ponúkajú agentúry pre tretie strany, ktoré sú financované zo strany poplatkov. To je podľa mňa veľmi rozumný prístup a postup. Avšak eh, mám trochu obavy, pokiaľ ide o to, čo ste, pán riaditeľ, spomenuli, ten postup ohľadne eh, merateľnosti výkonu. Máme tu pilotný pokus. Tento komisia, vďaka Bohu, spustila v rámci EASI v Kolíne. Tento my podporujeme a sledujeme to. Pokiaľ ide o triológy s radou, tak tam vždy narazíme na veľké odmietanie ze strany rady. Možno sú iba spúrni, ale jednoducho zatiaľ sme nenašli nejaký pádny argument z ich strany. Považujem to za rozumné, pretože tu diskutujeme o všetkých oblastiach rozpočtovania, o prístupe, ktorý pani Georgieva E, dala v rámci programu komisie, poznám, volalo sa to Budgeting Results, a mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako by sme to uplatnili na úrovni agentúr, či by to tam nemohlo fungovať dobrým spôsobom. To znamená, v tomto kontexte sa nad tým musíme zamýšľať, pretože musíme prelomiť ten odpor rady. Ja rád pri tom pomôžem a teším sa, že ste tu a vítam aj to, že ste teda prišli medzi nás a teším sa, že tu máme túto diskusiu ohľadne problémov agentúr. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Otváram priestor na diskusiu, kolegyne, kolegovia. Všetci súhlasíme, ale je tu dojem z roka na rok, že sa trošku opakujeme. Čiže čo by sa mohlo udiať, čo by sa muselo udiať, aby z našich slov vyplynuli nejaké konkrétne akcie. Napríklad Montyho skupina sa zaobrala vlastnými zdrojmi, ktoré by mohli mať aj agentúry, ale identifikovali sa tie agentúry, ktoré by mohli fakturovať za svoje služby, ktoré by mohli vyberať poplatky, čo by samozrejme odľahčilo európsky rozpočet a možno by to možno kde potrebné pracovné miesta. Ja viem, že je tu istá miera konkurencie medzi národnými a európskymi agentúrami. A zase dá sa takýto národný egoizmus prekonať v záujme skutočnej Európy? No ak nie, tak sa to neskončí dobre. Áno, hlavné mestá, mnoho je kandidátov na agentúry o olympijské hry, o to nie je až taký veľký záujem. Pani Toma sa hlasí o slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, možno sa trošku odkloním, pretože ja osobne nie som presvedčená o tom, že tie poplatky za služby agentúr by boli dobrá vec. Ja si nemyslím, že poplatky za služby agentúr by boli dobrá vec. Ja som to videla na národných agentúrach, videla som, aké dopady zavedenie poplatkov malo na jednej strane agentúry ako by zmenili svoje poslanie a skôr sa venovali otázkam, ktoré boli rentabilné, výnosné a tie ich pôvodné poslania, ktoré neboli také výnosné, na tie trošku pozabudli. To je jedna vec. A druhá vec, takéto poplatky môžu viesť aj k vzniku konfliktu záujmov čo je tiež nezanedbateľné. Takže ja osobne som dosť taká zdráva, naozaj je potrebné preukázať, že nevzniknú ani konflikty záujmov, ani dôjde ani k takému presunu v poslaní tých agentúr. Až potom budem ochotná dať svoj súhlas, inak by som bola veľmi obozretná. No ale to neznamená, že nie sú poplatky, to neznamená, že automaticky nie sú konflikty záujmu. Áno, áno, súhlasím. Ale prečo zvyšovať riziko, že áno? aby som to povedala jednoducho. Ďakujem. Teraz pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja osobne si myslím, že tie agentúry je potrebné zviditeľniť. Musia zviditeľniť svojou prácou pre občanov, inštitúcie a tak ďalej. Lebo sú tu takí, ktorí možno ani nevedia, že agentúry existujú, kým napríklad nepadá rozhodnutie o možnom o možnom v dôsledku Brexitu. Takže tá nejaká viditeľnosť tu považujem za veľmi dôležitú aj v záujme samotných agentúr. To je prvá vec. Druhá vec. Áno. Tie dve agentúry, ktoré sa majú vzťahovať z Londýna, ale týka sa to vo všeobecnosti všetkých agentúr, čo chcem teraz povedať. vystáva predsa aj možnosť posilniť sociálny a územný, územnú súdržnosť, um, pokiaľ je o tú otázku toho sídla. Naozaj to rozdelenie naprieč Európou musí byť spravodlivé v zmysle kohézie. Nemá predsa zmysel, aby nejaké mesto malo rovno dve agentúry. To by nebolo dobré. Po tretie, k tým škrtom. A tam je zase rozpor. Na jednej strane chceme znižovanie počtu personálu o 5 na druhej strane ale mnohé agentúry majú nové, nové úlohy. Čiže takýto rozpor tu vzniká. No a k tomu znižovaniu stavov znamená to nižšie výdavky, ale niekedy dokonca vznikajú ďalšie náklady, pretože niektoré e, úlohy sa už nezvládajú. Toto môže viesť k vzniku nových nákladov. Keď sa nekoná v nejakej oblasti, tak to predsa môže mať negatívne dopady aj finančného charakteru. Nad rámec toho, čo by sa bolo vynaložilo, keby neboli tie miesta predmetom škrtov. Čiže je potrebné si to uvedomiť v celej komplexite, čo takéto škrty, takéto znižovanie prináša. Áno, 5% v poriadku, ale čo to znamená pre konkrétnu agentúru? A ešte posledný bod. Performance-based budgeting. Nie je to vždy až také jednoduché aj pokiaľ ide o charakter samotného európskeho rozpočtu. ako by som to naformuloval, ako zistiť, či sú tu nejaké výsledky, čo je dôsledkom tejto implementácie v konkrétnom význame. Čiže takáto koordinácia s agentúrami bola podľa mňa na mieste. Ďakujem pekne. Teraz sa hlásil slovo ešte niekto ďalší. Nech sa vám páči. Thank you very much. So I... Ďakujem pekne. Ja plne súhlasím s pánom Fernandešom aj s vami, pán predseda. Ďakujem pekne aj zastupcovi agentúr za prezentáciu. Ja viem, že tu tento veľký problém v tom, že sme vytvorili nejaké agentúry, máme nejaký rozpočet, ktorý sa scvrkáva, po roku 2020 bude ešte menší a všetky náklady musíme pokryť. A ak budeme naozaj pokračovať v znižovaní stavov personálu, tak vyvstáva otázka, či naozaj tie agentúry potrebujeme, ktoré áno, ktoré nie. Tak už sú dve logické odpovede. Poprvé, buď to nájdeme ďalší zdroj financovania mimo rozpočtu EÚ, pretože v európskom rozpočte peniazy dosť nie je. Ale tieto iné zdroje, áno, tu súhlasím, nemôžeme povedať, že by tu mali byť ďalšie poplatky pre podnikateľov, pre občanov, pre priemysel nemôžeme takéto dodatočné poplatky nanúcovať. Ale naozaj sa môžeme spýtať. Napríklad priemysel, sa, mm, na ne sa môžeme obrátiť a spýtať sa, či je tam napojená ktorú špecifickú agentúru. Môžeme sa spýtať priemyslu, či má pocit, že tá agentúra má pridanú hodnotu, že im niečo prináša, že ju naozaj treba. A oni potom možno budú ochotní zaplatiť ďalšie poplatky, aby táto agentúra ostala zachovaná. A keby to tak bolo, prečo potom takéto poplatky nezaviesť, ak teda bude na druhej strane súhlas? Ale nie, že my um, nejako nanútime nejaké poplatky, natlačíme. To by nebol dobrý postup. Ale riešenie by to bolo v zásade dobré. No a potom na druhej strane sa musíme zamyslieť nad tým, či je možno tieto agentúry možno vzlúčiť, teda nižšie horizontálne náklady na fungovanie a trošku inak ich prácu zorganizovať. Ďakujem. Áno, bola tu otázka eh, k jednej agentúre v Grécku na dvoch miestach bez žiadneho odôvodnenia. Zmenilo sa to nejak v tej gréckej agentúre? Eh, niekto prijal nejaké rozhodnutia? Pretože každý rok len niečo konštatujeme, sa tu stiažujeme, a možno je aj našou zodpovednosťou, aby sme e, veci pohli vpred a mali by sme poukázať, ktoré sú agentúry, ktoré by mohli prispieť napríklad letecká bezpečnosť, e, aby agentúry mali prostriedky na to, aby mohli konať rýchlo, napríklad v prospech konštruktérov lietadiel. A za týchto podmienok by bolo samozrejme e, normálne, aby sa tiež zúčastňovali financovania mm, agentúr. Pán Geyer, aj vy máte, myslím, nejaký projekt fúzie spojenia dvoch agentúr, pokiaľ ide o bezpečnosť? Policier, Policajnú vzdelávaciu, myslím. Ako to vyzerá? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Áno, to je dobrá otázka, ktorú by som trošku hneď postúpil rade. Možno bez toho, že by som chcel kritizovať stených kolegov. Hovoríme v tej istej diskusii v rámci desiatich e, minút o dvoch princípoch, ktoré idú proti sebe. Princíp 1, spravodlivé rozdelenie naprieč EÚ. Dobre, dá sa spraviť. Princíp 2, možné zlúčenie sídiel. To sa dá tiež spraviť, ale jedno je v rozpore s tým druhým. Máme dve situácie, kedy agentúry v Európskej únii majú dve sídla a niekedy rozhodujú členské štáty keď sa rozhoduje, kde presne v ich krajine bude sídlo e, tej agentúry. Ani toto rozhodovanie nie je vždy úplne rozumné. Napríklad e, železničná agentúra má sídlo vo Valencien, ale keď sa tam je ťažké dostať, tak majú zároveň pobočku aj v Lille, kde je možnosť e, prísť z TŽV. a nie, nie je potrebné sa potom ešte presúvať e, z nejakej stanice do Valencien, ako je to v prípade Valencien. No, čiže nakoľko je to inteligentné mať um, sídlo agentúry na nejakom nedostupnom <laughs> mieste v rámci EÚ, um, ehm, túto otázku nechám bokom. Ale rovnaký problém máme aj v prípade gréckej agentúry. V Heraklione je hlavné sídlo, tam ale nikto nechce pracovať, pretože Heraklion, tam je ťažké sa dostať, ťažšie ako do Aten, ale aj preto, lebo infraštruktúra pre medzinárodné medzinárodných zamestnancov tam chýba. Čiže to sídlo tej agentúry v zásade už je v Atenách. Ja som sa teda v rámci prípravy na toto zasadnutie neinformoval o tom, ako ďaleko sme sa dostali v rámci úspechov, ale keď generálny riaditeľ tu bol naposledy, tak sa vyjadril veľmi optimisticky, že s gréckou vládou, pretože táto mala o tom rozhodnúť, nájdú zhodu o tom, že či táto agentúra by sa kompletne presídlila do Atén. A všetci tí, ktorí vtedy argumentovali za to, že by chceli mať spravodlivé prerozdelenie agentúr naprieč celou Európou. Ja samozrejme nemám nič proti tomu, to by znamenalo iba to, že ďalšia agentúra, odhľadnúť od toho, za čo bude zodpovedná, že by musela ísť do Záhrebu napríklad alebo niekde do Chorvátska, pretože ak to správne vnímia, to je jediný štát, ktorý ešte žiadnu agentúru nemá. A môže to byť aj tak, že sa dostaneme do zaujímavej situácie, že vlastne by bolo rozumné, ako napríklad presídlenie Medzinárodnej policajnej agentúry, ktorá je na veľmi nedostupnom mieste v Spojenom kráľovstve, alebo bola tam, tak potom nebudeme rozhodovať o tom, že sa dá do Hágu, kde všetko ostatné, čo súvisí s políciou, už je a kde by samozrejme bolo dobré mať nejaké synergie, keby to tam bolo a že by tieto agentúry mohli sa niektoré aj spojiť. Ale táto agentúra samozrejme sa dostala do Budapešti. A nám všetkým hneď napadá otázka, že akú silnú stránku má Budapešť, pokiaľ ide o policajnú spoluprácu. Samozrejme, aj my by sme hneď mohli povedať 5 argumentov, prečo Budapešť má byť miestom, kde táto agentúra, a to samozrejme myslím ironicky. Takže trochu sa musíme zamyslieť aj nad tým, že aký princíp vlastne my chceme e, podporovať. Pripomína mi toto diskusiu zo včerajšku, kde sme hovorili o ďalšej otázke. Nemôžeme jednoducho sa držať dvoch princípov zároveň. Nemôžeme povedať, že záhreb musí byť miesto, kde pôjde ďalšia agentúra, pretože je to spravodlivé, aby tento členský štát dostal agentúru, ale potom zároveň povieme, že vlastne bolo by možno rozumnejšie, keby bola tá agentúra išla niekam inam. Chvála pánu Bohu, v úvodzovkách, sa to teraz dostalo už do rúk e, rady a pokiaľ ide o tie agentúry, ktoré som spomínal, tie dve, tak tam ešte budú veľkí záujemcovia, pokiaľ ide o presídlenie tých agentúr z Veľkej Británie. Nebude sa rozhodovať podľa princípu efektívnosti a úspor, z toho môžeme vychádzať, teda pokiaľ ide rozhodnutie rady. To sa týka aj pokiaľ ide o zlučovanie agentúr. Zatiaľ žiadna z agentúr, a už som sa zhováral s veľkým množstvom agentúr, ešte žiadna nepovedala, že musí existovať e, vždy. Všetky argumentovali tak, že ak tu budú e, úlohy, ktoré sa už vyrieši, alebo že sa dajú vyriešiť niekde inde, tak tie agentúry vlastne nemajú žiadny problém na to, aby sa nejako združovali. A tu argumentuje potom parlament iste egoisticky, pretože nedávno napríklad sme hovorili o otázke miesta, sídla a preskúmovali sme to napríklad pokiaľ ide o smernicu o zamestnanosti. Ja som sa potom pýtal kolegov v MP, že či by nemohli diskutovať napríklad o vytváraní nejakých synergií a odpoveď, ktorú sme dostali, len sa netýkate tej našej agentúry. Takže e, odborné výbory sa venujú agentúram, s ktorými spolupracujú, e, teda spolupracujú s nimi veľmi úzko a pristupujú k ním ako nejakému politickému intendantovi. To ja e, vnímam ako kompliment voči agentúram, pretože tam, kde výbory odborné spolupracujú s agentúrami, tak tam vlastne je aj tá zabezpečená pridaná hodnota takéto spolupráce, ale samozrejme to blokuje určité prístupy, pokiaľ ide o otázky zlučovania a pokiaľ ide o otázky vytvárania synergie. A pokiaľ ide o tie poplatky, myslím, že z tomu treba pristupovať menej ideologicky. Poplatky, aspoň v mojom členskom štáte, sú to správne poplatky, ktoré sú v oblasti verejných služieb, tak tam je to automatické. To znamená, ak je tu nejaký... E, keď sa dá požiadavka, tak e, sa vždy za to musí zaplatiť. A keď napríklad hovorím s predstaviteľmi priemyselných odvetví, tak títo nikdy nepovedali, že takáto situácia je nerealizovateľná. Pýtali sa iba vždy, že závisí to od toho, ako sa to zaplatia. Napríklad letecký priemysel mi povedali, pán Gajer, ak my s našimi poplatkami platíme za to, aby EASA mala viac e, zamestnancov, aby pra- rýchlejšie pracovala, pretože náš vývin napríklad vývoj dostane rýchlejšie certifikácie, tak my tie poplatky zaplatíme veľmi radi. Takže nemusíme teraz hovoriť, že teraz tu je sociálny demokrat, chce poplatky od priemyslu, ja som zase z inej politickej rodiny, takže musím sa držať priemyslu. Myslím, že nemôžeme takto to škatulkovať. Ide tu o otázku, že čo my dostaneme, čo dostane priemysel za tie poplatky, ktoré platí, to je kľúčové preto, že či to vlastne budú platiť alebo nebudú. A potom takisto aj otázka presídľovania agentúr, že či tie agentúry skutočne za tieto poplatky sú schopné lepšie plniť si svoje povinnosti, či to je na prospech veci. A ak áno, tak je to potom dobre. Izabel samozrejme sa nemýli, nemôže to potom viesť k tomu, že ďalšie dôležité oblasti napríklad sú zo strany jednej agentúry opomínané a že tu dochádza k určitému konfliktu záujmov, tomu sa treba venovať, ale ja si myslím, že pokiaľ ide o tie kontrolné mechanizmy, ktoré máme, tak nám sa nemusíme znepokojovať. A v podstate toto je aj to, o čom výbor pre rozpočet by mal hovoriť. Ide to absolutórium európskeho rozpočtu, ak sa nám to podarí dosiahnuť cez poplatky, tak prečo nie? Áno, predstavujem. Myslím, že v SND budú veľmi zaujímavé diskusie o tejto budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Fernández hovorí. Ja nemôžem súhlasiť s analýzou, ktorú práve urobil spravodajca, pretože ten princíp nekoncentrácie je veľmi dôležitý princíp nekoncentrácie, hlavne geografickej, ktorý podporuje územnú súdržnosť. A to je princíp, ktorý treba aplikovať. Pretože ak to všetko sústredíme a povieme, že všetci budú na jednom mieste, ak by sme tento argument použili, tak by sme umiestnili všetky agentúry napríklad sem, do Bruselu. To by, bola, to by bol jeden dôsledok. No je to tak, je to tak. Áno, bola by potrebná doprava, pretože ak ten argument je, že všetci budú na jednom mieste, no tak dobre, tak nech je to aj ECB, pretože e, mnohí musia cestovať do Bruselu kvôli e, z Kolína, tak vy by ste brali tento argument. No tak dobre, sústreďme to, no tak aby všetko, nech to ide všetko do Bruselu. Tak to ušetríme. Všetko bude na jednom mieste v Bruseli. No samozrejme, ja tu trochu preháňam, ale táto logika nie je logikou. Ak e, to všetko dáme na jedno miesto, ak e, na sever Portugalska do Vila Verde by sme dali všetky inštitúcie, ECB, a tak ďalej, tak ja vás, ja vám verím, že by sme tam potiahli aj težovečko, bol, bol, bolo by tam aj letisko, no, ale nemá význam, že povedať, že teraz, keď je veľa koncentrácie na eh, jednom mieste, tak ju treba zvýšiť ešte viacej a čo agentúra, ktorá nemá TŽVčko, ja neviem kde, čo ste spomínali, v ktorej krajine a ako sa tam dostať. Áno, hovorili sme o rovnováhe a potrebujeme územnú rovnováhu, rovnováhu a tá geografická rovnováha alebo územná súdržnosť je ten základný princíp a ten by sme mali naďalej obhajovať. Pán predseda, to, čo je naozaj dobré že v tejto diskusii je že ako keby sme sa, ako keby sme zahrievali motory a to je dobré. A teraz e, ja priznám sa, že som trochu nemá alebo bez slov toto ráno, ale skutočne sú tu témy, ktoré prekračujú hranice politických skupín a a niekedy sa stávajú len otázkou, no zeme, zemepisu, ja po, pochádzam z periférneho regiónu, v krajine, ktorá je extrémne centralizovaná. A to, čo stojí centralizácia na základe to, čo to prináša, teda tú vzdialenosť niektorých regiónov a Jens, ktorý nie je centralizovaný, tak nepozná tieto situácie, ale je pravda, že nevždy si to uvedomujeme a snažíme sa vypočítať, aké sú náklady dopravy pre agentúry, ale neuvedomujeme si alebo nie, nekalkulujeme tie náklady nedostatku územnej súdržnosti, a tej e, vzdialenosti region, regionov. Na to by sme mali myslieť a Jose Manuel to hovorí správne. E, mali by sme uvažovať o skutočne rovnovážnom teritoriálnom prerozdelení. Tento princíp treba absolútne ochovať aj v prípade agentúr, ale Jens o tom správne hovoril, existujú určité misie a mali by sme nájsť regióny, e, ktoré sú vhodnejšie pre určité misie či kompetencie istých agentúr, ale naozaj treba mať spravodlivé teritoriálne rozdelenie, pretože by sme mali jeden extrém, všetko by bolo sústredené v Bruseli, ale pozor, hovorí pán predseda, e, v Bruseli sú e, mzdy veľmi vysoké, tak by sme to mali dať do krajiny, kde nie sú vysoké príjmy, kde nie sú vysoké mzdy No, v, ale v niektorých miestach a sídlach agentúr tiež nie sú vysoké náklady a životné náklady. Dobre, ešte by som sa vrátila k tej otázke e, poplatkov. A ja vôbec nemám ideologické stanovisko, ale pragmatické, áno. A vy ste to správne povedali, pán predseda. Už existujú agentúry, kde otázka konfliktu záujmov je prítomná. Keď k tomu ešte dodáme Keď k tomu pridáme tie poplatky, ja si myslím, že je tu jedna logika. Keď poviete nejakej agentúre, že môže zaplatiť určité služby, samozrejme, to nie je e, samo o sebe zlé, ale táto agentúra prirodzene pomaličky bude navyšovať tie emisie, ktoré sú rentabilné a ktoré jej prinášajú finančnú autonómnosť a postupne zanecha tie, ktoré pre ňu nie sú ziskové. Rečnička je prerušená. Banková agentúra, hovorí pán predseda, tiež dostáva rôzne poplatky a príspevky, ale sú prípady, ja k tomu sa vrátim hovorí rečnička, musíme byť veľmi opatrní, pretože e, v tejto mechanike, ak dáme autonómnosť zdrojov agentúre, tak ona mechanicky sa presunie k takýmto misiám, ale sú misie alebo poplatky, ktoré nemajú dopad na orientáciu misie agentúry. A teda treba tento princíp správnym a veľmi opatrným spôsobom spravovať Pán predseda, to je e, rozpráva, ktorá nám umožňuje e, zmeniť vývoj aj v názoroch tých, či ktorých. Pán Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za udelenie slova. Ďakujem za túto diskusiu. Ja sa smejem, ale nie vysmievam tomu, čo tu hovoríte. Možno som prvý europoslanec, ktorý systematicky e, navštevuje agentúru. Po agentúre navštívil som ich 18, zajtra navštívim 19, do konca mesiaca by malo byť 20 a naozaj každá z nich je úplne iná. Naozaj úplne iná. Včera som navštívil v Soluni, v Tesalonikách agentúru SEDEFOP, to je agentúra, ktorá má na starosti vzdelávanie alebo metodiku vzdelávania pre prax. Neviem si veľmi dobre predstaviť, ako táto agentúra vyberala z poplatky, pretože je to skôr agentúra, ktorá má analytickú a koordinačnú činnosť EÚ a dodáva nám materiály pre zamestnanosť, má úlohy súvisiace so zamestnanosťou, vzdelávaním mladých a v oblasti poplatkov. Naozaj neviem, za čo by e, vyberala napríklad Europol, za čo, že za, za každého kriminálnika, ktorého chytí, aby jej zaplatila, alebo za čo by vyberal Eurojust, EASO a tak ďalej. Je teda celá séria agentúr, kde žiadne poplatky v živote nebudeme mať a budú splňať úlohy EÚ. EU je to jasné. Je tu EASA. K tebe konkrétne tá si predsa nevyberá úlohy či misie. Úlohy sú jasné. EASA je jedna z prestížnych agentúr EÚ so sídlom v Kolíne. Ich činnosťou je kontrolovať bezpečnosť leteckého priemyslu. Oni si úlohy a misie nevyberajú, oni ich majú toľko, že keby mohli mať o 100 ľudí viacej, tak majú stále kopec roboty, ale vďaka nariadeniu, že každý rok tu musíme znižovať počet personálu o 1%, tak títo ľudia v súčasnosti sú preťažení. Hovoríme o agentúrách, tak ke, hovorme o tom, ako tie agentúry vyzerajú. Pred dvomi týždňami tu bola veľká diskusia o Europole a slúbili sme minulý rok navýšenie o 70 ľudí posty. Slúbili sme im to, tuto zaznelo na tomto výbore, že chceme o 70 ľudí viacej, pretože dnes Europol musí robiť svoju činnosť nielen v Európe, ale musí cestovať aj do Líbie, do Jardánska, v Syrii, musí byť prítomný v Turecku a tak ďalej. Dôstojník Europolu, ktorý bude pracovať z Hágu, je nám s prepáčením na nič, keď sa nevymenia konkrétne informácie a my túto činnosť potrebujeme a tá činnosť stojí peniaze. Takže teraz, keď hovoríme o, hlave 3 a o navyšovaní financií, tak nemôžeme predsa v Europole škrtať. Naopak musíme mu navýšiť Eurojust. Prečo má Eurojust znížený rozpočet? Vary sa nám táto agentúra nevyplatí čo je činnosť štátnych zastupcov, ktorí spolupracujú, neprináša ovocie, a to je moja otázka k budúcnosti agentúr, k samotnému nariadeniu. Včera som bol v SEDEFO, tí majú dnes 91 zamestnancov a ja sa smejem. To je agentúra, my tu riešime vzdelávanie v celej EÚ, ich analýzy slúžia všetkým členským štátom a my nie sme schopní mať zodpovedajúci počet personálu na úlohy, ktoré majú na starosti. Kto z vás vie, že sú autory Europasu, že majú ďalšiu analytickú úlohu a koncentrácia agentúr s tým naozaj nehnevajte. Keď sa na začiatku v roku 2004, keď Česká republika vstupovala do EÚ, tak sa hovorilo, že agentúry v západných krajinách sa budú postupne presúvať na východ. Výsledok je taký, že dnes, ešte minútu, že dnes rozhodujeme o agentúrach a o ich presone z Veľkej Británie Zase rozhodujeme o tom, ako ich presunú do Francúzska alebo do Nemecka. Koľko agentúr má Rumunsko, Bulharsko alebo Slovensko alebo ďalšie štáty? Nula. Vážený, posledná vec. Posledná vec. Hovorili sme o koordinačnej úlohe agentúr. Tieto sú schopné ušetriť obrovské finančné prostriedky, ale musíme ich nechať vytvoriť nejaký centrálny orgán, ktorý je schopný lepšie koordinovať. A ja si myslím, že úspory potom určite prídu. Merci. Je vous demande... Ďakujem. Poprosil by som vás, aby ste boli struční, pretože výmena názorov bude takto trvať dlhšie. Pán Kolmel. Dank, Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa veľmi, že v poslednej dobe častejšie hovoríme o takýchto odborných témach a tým sa dostávame k tým základným problémom. To je dobrý signál. To, čo som tu práve počul, zosumarizujem z môjho pohľadu. Ja som trochu bezradný, keď počúvam, že na jednej strane tu otázky organizačné Európskej únie chceme zastrešiť pod koheznú politiku, to aj pri najlepšej vôli nie je možné. Takže buď potrebujeme nejaké organizácie, musíme sa zamyslieť nad tým, že aké budú veľké a kde by mali byť, bodka. A ak chceme podporovať regióny, tak potom na to sú samozrejme dobré dôvody, ale to zasa nesúvisí s otázkou organizačnou Európskej únie, takže ak toto všetko dáme, zmiešame, tak si myslím, že jednoducho sa uberáme nesprávnym smerom. To nebude fungovať. A takisto to poukazuje aj táto diskusia na tú našu dilemu a preto by som chcel ten oblúk ešte rozšíriť myšlienkový. Permanentne sa musíme stále pýtať, že či skutočne chceme stále sa zbližujúcu úniu, ever closing union, či stále sa chceme zbližovať, či chceme stále viac právomocí. A to bude znamenať, že potrebujeme viac zamestnancov, to znamená, že budeme potrebovať viac agentúr a táto diskusia poukazuje aj na ten náš celkový problém. Ešte stále v Európskej únii sme pripravení, aby sme to takto harmonizovane a organizačne všetko zvládli. A preto zastávam taký názor, že by sme sa mali pozrieť hlavne na to, čo môže Európska únia urobiť dobre alebo lepšie ako členské štáty. Je toho plno, ale to, čo nemôže robiť, tak to by sme mali dať zase nad členským štátom. Potom sa vyhneme tieto dileme. A ja si myslím, že to je dobrý prístup k zoštíhleniu organizácie a efektívnosti. A preto si myslím, že kolega Gancier, pán Gajer to vydrží, ja ho podporujem. Dúfam, že sa nedostane podtlak vo svojej politickej skupine. Tak vidíte, Predsa len Európa spája, máme spoločné názory. Chcel by som pozdraviť skupinu návštevníkov z regionálnej rady z Bretonska a je to pani Toma, ktorá ich pozvala. Ja ich zdravím aj z osobného titulu, pretože rovnako ako pani Toma, ja som z takého volebného okresku, ktorý e, e, spadá, alebo spadá tam aj Bretonsko, pán Von. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku geografického sídla agentúry, ja beriem do úvahy a akceptujem napríklad to, že agentúra anglická musí opustiť Spojené kráľovstvo a kdekoľvek sa už dostane, bude to bude tu viacero uchádzačov, pretože vieme, že má 800 zamestnancov EMA a napríklad včera treba povedať, že mali 400 návštevníkov, takže treba povedať, že budú sa tu viacerí byť o to a uvidíme, kto dostane EMA a ja dúfam, že všetci uchádzači sú schopní zvládnuť túto veľkú vízu, pretože skutočne treba povedať, že budeme musieť opustiť Spojené kráľstvo. A pokiaľ ide o financovanie agentúr, Nedávno som zorganizoval v rámci výboru pre rozpočt, kontrolu rozpočtu workshop k tejto téme a pozerali sme sa na rôzne modely financovania, pozerali sme sa na plne financované agentúry, na tie, ktoré sú samofinancovateľné a tie, ktoré sa z časti samofinancujú. A myslím, že ich výhody, každý model má svoje výhody, nie je tu žiadny dokonalý model, niektorí kolegovia sa trochu zdráhajú, aby to zobrali do úvahy, aby sme tu mali viac agentúr, ktoré sa samofinancujú, ale to má výhody. Oni si vedia zarobiť na seba, oni vedia, ako prísť k peniazom. Oni dokážu robiť oveľa viac, práve keď budú mať viac peniazy, budú poskytovať lepšie služby pre občanov, takže majú svoje výhody. Samozrejme, nevýhoda potom je, že musíme dozrieť na to, aby to bolo transparentné, ako teda zamestnávajú ľudí, ako tých zamestnancov zamestnávajú, treba sa pozrieť na to, že čo sa udeje potom s tým prebytkom, Niektoré z týchto agentúr majú aj takýto prebytok, kam tie peniaze potom ide, to treba sledovať. Ale ak zvládneme tieto veci, tak si myslím, že by sme nemali vylúčiť automaticky žiadny z tých finančných modelov. Každú agentúru treba vnímať osobite a treba nájsť riešenie šité na, na mieru pre tieto agentúry, aby to bolo na prospech občanov. Ďakujem, pán Vogan. Možno komisia by mohla stručne v povedať svoje hodnotenie, pretože ja mám pocit, už tretíkrát e, sa zúčastňujem výmeny názorov o agentúrach a za každým opakujeme to isté a to sa mi zdá, že komisia nie je schopná nejakým spôsobom podnetiť rozhodnutia. Ako je možné, že sa nepríjmajú rozhodnutia, aby vyriešili to, čo by sme mohli uh, kvalifikovať ako nekoherentnosť alebo nefunkčnosť. Mohli by ste v mene komisie niečo k tomu povedať? Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Možno by bolo dobre začať tým, že uvediem niektoré čísla, ktoré členovia tohto výboru nájdu aj v rámci návrhu rozpočtu pre rok 2018. Sú tam a teda súhlasím sa a vlastne aj s tým, čo povedal náš komisár. 2018 je posledný rok, kedy sa bude znižovať stav zamestnancov, to je jasné. Komisia vo svojom návrhu pre rozpočet 2018 urobila návrh, ktorý završuje ten princíp znižovania o 5 pre všetky agentúry skombinovane. Takže náš komisár jasne povedal, že to bude koniec toho procesu a nebude sa v tom pokračovať Nebudú sa teda znižovať stavy zamestnancov po roku 2018. Ako teda tento postup znižovania zamestnancov sa realizoval? Museli sme znížiť o 254 zamestnancov vo všetkých agentúrach e, za obdobie, 2000, za obdobie 5, 5 rokov. V reáli to vyzerá, že máme že sme o 706 osôb nad týmto cieľom. Takže Nedosiahli sme globálne zníženie o 5%, ale globálne sme navýš, máme tu navýšenie o 7,5%. Sú tu však na to dobré dôvody. Poprvé, máme tu dopad migračnej krízy. Za tých 5 rokov sme museli teda navýšiť, a bolo to akceptované zo strany rozpočtových orgánov, museli sme navýšiť počet agentúr, v tých agentúrach eh, sme navýšili počet zamestnancov o 502 ľudí. Ide o Frontex, tam bolo 273, EASO, takisto a ešte 6 ďalších agentúr. Pokiaľ ide o bezpečnosť, tam máme rozpočtové orgány, e, to odsúhlasili, aj komisia to odsúhlasila, tam máme 91 nových postov nad rámec toho, s čím sme počítali, čo bude záver, ak sa zniží o 5 a to sa týka takmer exkluzívne iba Europolu. A tretí komponent to je pilotný projekt pre EASU v Kolíne, kde testujeme, do akej miery je realizovateľné možné tú evolúciu zamestnancov dať do súvisu s zvyšujúcou sa mierou práce. Tento pilotný projekt e, prebieha, bude sa to musieť vyhodnotiť a výsledky do posiaľ, vrátane teda návrhu rozpočtu 2018 je navýšenie pre EASU o 36 zamestnancov nad rámec toho limitu, ktorý sme tu mali po znížení. Ten finálny prvok týchto rozdielných e, riešení máme, boli to navýšenia, ktoré odsúhlasil, odsúhlasil rozpočtové grémium v rámci zmierovacích procesov, týkalo sa to agentúr a vlastne za obdobie 4 rokov týka sa to obdobia 4 rokov, zatiaľ ešte nemáme schválený 2018 rok, to znamená, týkalo sa to 56 unitov na, komi, na agentúrach. Takže predstaviteľ agentúr spomenul viaceré číselné údaje. Je síce pravda, že počet agentúr sa znížil o 5 a toto sa týka teda 12 agentúr, kde došlo k zniženiu počtu zamestnancov o 10 a takisto tu boli ešte dve agentúry, ktoré dosiahli zníženie nie tých 10%, pretože to nebolo ani cieľ, ale ktoré dosiahli 5-percentné zníženie zamestnancov. To znamená, z tých 32 agentúr je 14 agentúr, ktoré dosiahli zníženie počtu zamestnancov o 5 A všetky ostatné, a to z dobrých dôvodov, ktoré komisia podporuje, tam došlo buď k navýšeniu, alebo tam došlo k zníženiu, ktoré je menšie ako tých 5 A pokiaľ ide o tie agentúry, ktoré sú financované s poplatkov, je 8 takýchto agentúr, ktoré sú buď čiastočne financované s poplatkov, ide o EK agentúru, EASU, agentúru pre liečivá, to sú čiastočne financované agentúry, takisto sú tu dve v plnej miere financované agentúry, tu je Alicante a ďalšia, a potom ešte tri regulačné agentúry, ktoré momentálne sú na 60-percentnej miere financované z národných financií a zvyšok zo strany európskeho rozpočtu. A našim cieľom je teda nahradiť tieto národné príspevky budúcnosti zo strany, eh, zo strany priemyselných odvetví. navýšenie možností pre agentúry na to, aby vyberali finančné prostriedky. To je samozrejme jedna z možností, ktorá sa dá preskúmať, aj sa preskúmáva, aj v rámci interinstitucionálnej pracovnej skupiny. Počuli sme tu pána Gajera, ktorý sa vyjadril v prospech takéhoto riešenia. Samozrejme máme zodpovednosť, aj pokiaľ ide o priemyselné odvetvia, aby takisto prispievali k administratívnym nákladom a treba veľmi úzko sledovať ďalší vývin týchto poplatkov, aby tu neboli nejaké dodatočné zaťaženia pre priemysel, ktoré by mohli v budúcnosti sa objaviť, ale z globálneho hľadiska si myslím, že to zatiaľ funguje veľmi dobre. Takže dovolte mi na záver možno sa vyjadriť už iba v tom zmysle, že pokiaľ teda ide o tie sídla agentúr, členovia tohto výboru sa vyjadrili a nastolili viaceré problémy, ktoré súvisia s touto témou. Ide o komisijný návrh, že toto by malo byť prerokované v rámci odporúčaní, ktoré interinstitucionálna pracovná skupina chce realizovať a uzavrieť potom v rámci budúcich zasadnutí a komisia samozrejme je pripravená na to, aby pomohla e, v tomto kontexte a ja si uvedomujem, že tento návrh, aby sa spojil CEPOL a Europol, že to nebolo akceptované ani zo strany rady, ani zo strany parlamentu. A ten návrh, aby sa spojili dve sídla e, agentúry ENISA, to bude preskúmané podľa môjho názoru vtedy, keď komisia urobí návrh pre rozdelenie mandátu, pokiaľ ide o agentúru ENISA najbližšej budúcnosti. Takže vychádzam z toho, že to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem za všetky tieto upresnenia. Situácia sa samozrejme bude vyvíjať a meniť. Pán Depre, stručne vás poprosím. Ďakujem. Nebudem znovu otvárať diskusiu. Chcel som prispieť k predchádzajúcej rozprave. Takže na budúce e, tá diskusia k agentúram. Pán spravodajca, ale myslím, že niektoré veci jednoducho treba e, zmeniť alebo postúpiť. E, neviem, či rada všetko blokuje, ale tá situácia miesta sudcov na súdnom dvore bolo potrebných 12 postov a 4 roky sa neboli jednoducho schopní dohodnúť a nakoniec vytvorili 28 nových postov. Prečo? Lebo v EÚ je 28 členských štátov, takže možno, pán spravodajca, by bolo možné, aby sme viacej komunikovali, pretože verejná mienka môže potlačiť na radu, aby sa rozhodla, ak niektorým nekoherentnosť a Možno by bolo dobré, keby sme e, medializovali tieto obavy a možno takým spôsobom sa konečne príjmu rozhodnutia a situácia sa zmení. Pán spravodajca, na záver. Ďakujem pekne. Z mojej strany teda už iba dve do vysvetlenia. Ani agentúry, ani ja si nemyslíme, že každá agentúra môže e, vyberať poplatky. Pán Zdechovský uviedol niektoré príklady agentúr, kde to vôbec nemôže fungovať. To znamená, už vopred je taká situácia, že viaceré agentúry, ktoré poskytujú služby inštitúciám, tak tieto nie sú schopné v stave jednoducho vyberať poplatky. Tam, kde poskytujú služby tretím stranám, a to je priemysel napríklad, tam sa dá preskúmať a keď dospejeme k záveru, že by to slúžilo tým cieľom, o ktoré ide, tak by to mohlo byť. A ďalší bod, ktorý by som ešte okomentoval, to je otázka prerozdelenia. Mne išlo o to, pokiaľ ide o tú poten- potenciálnu rozporuplnosť dvoch argumentov. Chcel som na to poukázať. Princíp spravodlivého prerozdelenia agentúr v jednotlivých členských štátoch, o tom si myslím skutočne veľmi veľa. A na druhej strane stále oprávnený argument v rámci diskusie o otázke, o efektívnosti, o spájaní, o vytváraní synergií a teda o tejto diskusii. A myslím si, že Nemôžeme túto diskusiu viesť tak, že tie argumenty budú nejako predkladané arbitrárne podľa toho, že ktorého princípu sa momentálne držíme. Jose Manuel a ja normálne e, zastávame rovnaké názory a poznáš ma Jose veľmi dobre, že ja jednoducho sa nezastávam za to, aby to bola koncentrácia všetkého na úrovni Bruselu. Ale keď teraz povieme, že chceme to prerozdelenie tých sídiel po celej Európskej únii, takto parlament, ako aj tento výbor, musí vydržať, alebo mali by to vydržať, keď napríklad pri otázke nových sídiel agentúr, pokiaľ ide o tie sídla, že jednoducho budeme musieť akceptovať nejaké ťažké rozhodnutia. Takže ja neviem, či v tejto sále je niekto taký, ktorý by povedal, že Európska banková agentúra alebo Európska agentúra pre liečiva, keď opúšťajú Londýn, že musia automaticky ísť do Rumunska alebo do Slovenska. Myslím, že tu by sa pravdepodobne ponúkli iné sídla. Napríklad e, v tom kontexte, že banková agentúra by sa mohla spojiť s nejakými inými agentúrami. Prečo nie? Automaticky sa otázka nasúva. Klaudia oprávnene hovorí, že prečo teda nie? Ale toto je tá situácia, toto je ten princíp, ktorý, ktorý princíp má platiť. Máme sa držať toho, že to bude vo všetkých členských štátoch zastúpené. Áno, sú viacerí, ktorí sa držia tohoto princípu, ja sa toho takisto držím, ale takisto poukazujem na to, že Portugalsko má dve agentúry, takisto sú tu ďalšie krajiny, ktoré majú dokonca až 5 agentúr a hlásia sa dokonca aj o 6, úplne bez problémov. A jednoducho Treba potom sa politicky rozhodnúť. Tu je koniec. Koniec pre tieto členské štáty, ktoré už majú jednoducho agentúra pre a potom pôjde jednoducho do Rumúnska alebo do Bukarešti, kdekoľvek. To sú rozporúplné princípy a jednoducho dosť náročné, ťažké. Keď máme sídlo agentúry a ja vlastne kolega z agentúry na to poukázal, bol to práve tento výbor, ktorý sa uzhodol na tom, že CDFOP nie CDFOP. Že policajná agentúra pôjde do Den Haagu na to, aby sa posilnili synergie. Libe rozhodol inak, plenum rozhodli inak a rada rozhodli inak. A teraz je tá agentúra v Budapešti. Takže podporili sme to regionálne prerozdelenie, ale zrazu potrebujeme viac peňazí. A preto chcem povedať, že jednoducho tie princípy navzájom sú, si odporujú. My sme výbor pre rozpočet a musíme dohliadať na to, aby každá agentúra e, splňala tú požiadavku pridanej hodnoty. Samozrejme, chápeme, e, bolo by dobre, aby v každej krajine bola aspoň jedna agentúra, no. Ale sme tu aj na to, a sme tu hlavne na to, aby každé euro, ktoré je vyžiadané od daňového poplatníka nepriamo cez štát, aby bolo užitočne alebo správne využité v EU rozpočte. Pán všeobecný e, spravodajca prezentoval agentúry, ukázal, aké sú obavy. Mohli by ste nám povedať, e, a z čoho ste sa poučili a aké závery ste vyvodili z tejto ranejšej výmeny názorov? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ak mi dovolíte. Ide o veľmi politické témy, ktoré tu boli prediskutované. My ako agentúry nemôžeme vstúpiť do týchto diskusí, že koľko zdrojov chcete prideliť pre takú politickú tému ako napríklad potravinová bezpečnosť v prípade FC. My to jednoducho musíme iba akceptovať. Ale takisto vám musíme povedať, že sú tu úlohy, ktoré si vyžadujú finančné pokrytie. Ak nebudeme mať peniaze, tak nebudeme môcť splniť tie naše úlohy. To je jasné. A pokiaľ ide o spájanie agentúr a pokiaľ ide o sídla agentúr, to je veľmi dôležité. Čo my môžeme urobiť a čo robíme, je, že sa snažíme podporovať zdieľané služby na to, aby sme našli určitú vyváženosť, ak to tak môžem nazvať. To znamená, to, tá nevýhoda toho, že to je distribuované po celej Európe. A budeme to jednoducho aj naďalej pokračovať, že budeme zdieľať, zdieľať tie naše služby pokiaľ ide o IT a ďalšie oblasti. My, tia, my agentúry môžeme v tejto oblasti niečo urobiť a to aj robíme, je to naša úloha a preto sme vlastne boli e, dosadení do týchto funkcií manažérov agentúr. A samozrejme ďalšia vec, ktorú sme mohli urobiť dobre, to je správa týchto agentúr. Ja si myslím, že tu nepotrebujeme na to radu. Ide tu skôr o to, že ako dáme flexibilitu manažmentu agentúr na to, aby využívali finančné prostriedky najlepším spôsobom. Ak mi dovolíte, chcel by som povedať, že nie je najlepší spôsob, aby sme jednoducho počúvali, počítali kontra, kontrahovaných agentov a potom stanovili nejaký strop pre počet týchto kontrahovaných agentov. Toto nie je spôsob, ako zabezpečíme najlepšiu hodnotu pre tieto peniaze. Toto je vlastne aj dôvod, prečo sa tak strašne sústredíme na ten výkonnostný prístup, aby sa hodnotil výkon, aby manažment skutočne sa mohol venovať svojej práci. To znamená, aby tu dochádzalo k transferovaniu zdrojov k hodnote. Na to sme boli my Eh, ustanovený a iba na 5 rokov. A my chceme pracovať zodpovedne a chceme za to byť aj zodpovední. Ak nemôžeme tú prácu robiť správne, tak nás môžete vyhodiť po 5 rokoch. Takže dovolte nám pracovať a zmente spôsob správy, ako budeme kontrolovať input, a ako budeme merať output. Treba sa držať tých výsledkov ja si myslím, že tu sa dá nájsť skutočne efektívnosť v prístupe, ak sa to bude robiť správnym spôsobom. Ďakujem za to, že to zvážite a ďakujem za to, že ste mi dali možnosť vyjadriť túto myšlienku. Pán generálny riaditeľ, ja chápem to, riadenie je rozhodujúce a aby to bolo na najlepšej úrovni, potrebujete viacej manevrovacieho priestoru a slobody v porovnaní s tými cieľami, ktoré sú stanovené pre každú agentúru. Ja si myslím, že by sme mohli pouvažovať o tom, čo by sa mohlo urobiť, aby ste mali viacej e, toho manevrovacieho priestoru a slobody a kompetencií, aby bola skutočná pridaná hodnota v práci agentúr. To by stačilo na dnes ráno. Určite sa k tejto téme ešte vrátime a myslím, že každý z prítomných e, bude spokojný, ak skonštatujeme, že došlo k pozitívnemu vývoju. Ďakujem zástupcom agentúr. Pán Depre. Ďakujem predstaviteľom agentúr. Pán Depre, chceli by ste nám niečo povedať o systéme ETIAS? Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia. Merci, prezident. Ďakujem, pán predseda. Najprv vysvetlím, čo to je ETIAS. Je to nový informačný systém, taký e, široko rozsiahly, ktorý má e, e, riešiť, e, spravovať systém predbežných povolení pre všetkých štátnych príslušníkov z tretich krajín, ktorí žiadajú víza, teda všetci štáty, ktorí sú oslobodení z víz, teda každý príslušník z tretej krajiny musí požiadať o predbežné povolenie o vstup do Európ, na európske územie. Tento systém napríklad funguje už v USA, v Austrálii alebo v Kanade. Opakujem, všetko, všetci štátni príslušníci tretich krajín, ktorí chcú vstúpiť na územie EÚ akokoľvek letecky, loďou, vlakom, autom, musia dostať predbežné povolenie. A priori to môže vyvolávať strach, ale tento systém bude mať dopad. Každý, ktorý podá takúto žiadosť, tak bude um, skontrolovaný takou centrálnou jednotkou, ktorá je vypracovaná cez ELIZU a ktorá bude spravovať tieto žiadosti vo Frontexe. V 95% prípadov hodnotenia e, osoba, ktorá dostane teda dá túto žiadosť, tak za 5 sekúnd dostane pozitívnu odpoveď. Prečo? Pretože nie je problematická, ostane tých 5 prípadov a tieto sa zanalizujú napríklad centrálne, či je to len problém rovnakého mena, Eh, niekto sa môže rovnako volať, ten jeden je eh, prenasledovaný alebo hľadaný, druhý nie. Potom ďalšie prípady budú eh, analyzované národnými orgánmi, pretože každá krajina bude mať svoju národnú úroveň a jednotku, ktorá bude spravovať problematické žiadosti na základe toho, či už krajina vstupu, ešte to nie je definitívne, v rade sa aj v komisii sa o tom diskutuje. No, globálne. 95 nie je problematických, 5 bude riešených individuálne, nie informatickým systémom, ale agentami, aby sme sa uistili, že všetky tieto špecifické prípady sú správne spravené a že máme dostatok informácií. Samozrejme, toto má svoje náklady, Vytvorenie systému bolo vyhodnotené na 212 miliónov eur. To som zaokrúhlil, to sú funkčné náklady, vývoj systému, tej centrálnej jednotky a integrácia národných infraštruktúr, ktoré už existujú v členských štátoch a ich začlenenie do systému. To je tých 212 miliónov. Potom prevádzkové náklady 85 miliónov. A nielen, že nás to bude to tak fungovať, že nie len, že nám to nebude nič stáť, ako náhle to začne fungovať, ale dostaneme aj príjmy. Takže systém, ako náhle bude spustený, bude automaticky a okamžite autonómny na základe finančného alebo z finančného hľadiska. V Rade komisii aj my diskutujeme, či tie poplatky, ktoré sa dostanú do systému, či budú externé alebo interné, ale mm, môj návrh e, z rozpočtového hľadiska poprvé, keďže členské štáty budú mať isté náklady na prevádzku, súhlasím, aby tieto prevádzkové náklady národných jednotiek boli platené v rámci národných programov, ktoré sú financované Fondom pre európsku, pre e, internú bezpečnosť. Po druhé, a tam je to zložitejšie, komisia navrhuje, aby každá žiadosť o predbežné povolenie tak toto povolenie by malo trvať 5 rokov. Vy požiadate raz a to bude platiť 5 rokov a bude to stať 5 eur. Dobre. Ja si myslím, že trvanie to nie je môj zásadný problém, ale keďže to má e, rozpočtový dopad, tak o tom hovorím. Ja si myslím, že by to malo byť 3 roky. Prečo? Pretože s problematickými osobami, ktoré poznáme dnes, v súčasnej bezpečnostnej situácii sú ľudia, ktorí sa rýchlo radikalizujú. Ja si myslím, že 5 rokov je príliš veľa zadiska e, pôsobenia na území a potreby prehodnotenia. A tiež si myslím, že náklady na povolenie by mali byť 10 eur. A vysvetlím, aké to môže mať plusy. Ak analizujete systém, ktorý funguje v iných krajinách, Napríklad v USA predbežné povolenie stojí 14 eur na 2 roky, teda 7 eur na rok na žiadosť. Austrália 16 eur na rok. A ak súhlasíte s môjim návrhom 10 eur na 3 roky, tak 3,33 eur na rok. Čo to globálne môže priniesť? ak súhlasíme s takýmto mechanizmom, keďže je 39 miliónov osôb ročne, ktoré, majú, ktoré chcú vstúpiť, to je vyhodnotenie komisie, tak to môže znamenať, keď to prenásobíte tými desiatimi eurami, tak máte automaticky sumu, ktorú by sme dostali Navrhujem tiež, aby akékoľvek nadbytky z príjmov, ktoré budú k dispozícii po odrátaní nákladov, či už prevádzkových, či systémových, aby to išlo na výdavky na e, riadenie a manažment vonkajších hraníc. A keďže navyšujem náklady, tak navrhujem ako kompenzáciu, aby niektoré kategórie mali výnimku. Žiadam, aby študenti a profesori alebo teda učitelia v Schengene mali výnimku a nemuseli platiť ten poplatok rovnako ako výskumníci a predstavitelia NGOčiek, keď prichádzajú do EÚ a tiež navrhujem, aby sme zharmonizovali výnimku nákladov pre deti do veku 12 rokov. Ak sa nemýlim, tak to platí aj vo vízovom systéme a preto nevidím, prečo by sme mali dva, roz, dve rozdielne pravidlá v prípade udelovaní víz a e, tých, ktorí nemajú vízovú povinnosť. Takže poprvé som za tento systém. Po druhé, vysvetlil som, ako funguje. Po tretie, koľko bude stáť. A po štvrté, úpravy, ktoré navrhujem, pretože sú podľa mňa v rozpočtovom návrhu a sú, teda sú v rozpočtovom zmysle alebo v prospech rozpočtu a sú aj v prospech bezpečnosti EÚ. Ďakujem, pán spravodajca, hovorí pán predseda, je to úplne jasné. A teraz vyzvem tieňových. Pani Toma, ja som to nepočula, len jedna otázka, koľko to bude stáť pre rozpočet e, EU 212 miliónov investície, 85 prevádzkové náklady. Ročne. Vystúpenie bez mikrofónu, pán Depre, nerozumieme ho, nepočujeme. Mais plusieurs centaines de millions de recettes. Ah, si vous avez 39 millions de demandes. Máme 39 miliónov ročne a máte 10 eur ročne No, počty mi nie vždy nejdú, takže a výnimky pre deti do 12 rokov, študentov, e, učiteľov a výskumníkov. Mohli by sme dodať aj učňov, hovorí pán predseda. Pán Sarvama, tieňový za EPP. Thank you. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Depre. Ďakujem za vaše stanovisko. Šerár, teším sa, že môžem povedať, že s hlavnými bodmi v plnej miere súhlasím. Chcem však povedať, že ma prekvapuje to, že prečo komisia chce byť taká skromná, pokiaľ ide o peniaze. My všetci vidíme, keď si to jasne vypočítame, že to nebude nejaká mašina na peniaze, ale mali by, malo by to aspoň pokryť tie náklady. A ak sa pozrieme na to, čo robia ďalšie krajiny, tak si myslím, že je úplne férové stanoviť si to na 10 eur. Takisto, pokiaľ ide o ten cyklus, že sa to spomalí, povedal to aj predseda, ťažko sa dá teraz predpovedať, čo koľko peňazí vlastne do toho pôjde, ale musíme urobiť všetko preto, aby to nebol vlastný zdroj. Aby to neišlo z vlastných zdrojov. A tieto zmeny sú dôležité, pokiaľ ide o ten návrh komisie, treba ho pozmeniť. Takisto oceňujem vaše pozmeňujúce návrhy na to, aby sa zrušil poplatok. Je to veľmi politický signál dôležitý, pokiaľ ide o študentov a výskumníkov, učiteľov, ale mám určité otázky, bolo by to povolenie na cestovanie platné iba na rok alebo na tri roky, pretože už teraz tu vidím bezpečnostné problémy, keď napríklad študenti alebo zamestnanci mimovládnych organizácií, ak to bude e, na tri roky, bez poplatkov a poznáte tú situáciu, ľudia v NGOčkách sa stále menia, Jednoducho musíme byť veľmi opatrní a musíme mať veľmi dobrý systém. V rámci toho navrhovaného stanoviska hovoríte o forme, ktorá musí byť pozmenená na to, aby bolo jasné, že tí ľudia, o ktorých ide, že jednoducho patria do týchto kategórií, ale aj tu musíme byť veľmi opatrní ohľadne to, ako budeme prevádzkovať tento systém. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Za SND pani Tapardel. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Aby som rada poďakovala hlavnému spravodajcovi. Našim spoločným cieľom je sa uistiť, že tento systém bude fungovať bez problémov. To je prvý cieľ. A Komisia si myslí to isté a rovnako si myslím, že som zaznamenal. Návrhy stanoviska sú v pohode a tie najdôležitejšie zmeny to je spôsob, ako používať príjmy, e, ktoré prináša tento systém a ako využívať zvyšné fondy, aby sme pokryli všetky prevádzkové náklady. Ale ja si myslím, že sú tu aj ďalšie aspekty, ktoré by mali uh, na ktoré by sme sa mali sústrediť a ktoré by sme mali vyriešiť pozmeňovacími návrhmi. Poprvé, ktoré kategórie osôb žiadajú o toto predbežné povolenie, stanoviť možno aj nejaký vekový limit. A tiež je pravda, treba diskutovať o poplatku. Komisia navrhuje 5, vy 10 treba nájsť to najvýhodnejšie riešenie aj pre rozpočet EÚ, ale aj pre žiadateľov z tretich krajín, ktorí chcú cestovať do EÚ. A to platí aj na to trvanie platnosti e, povolenia 3 roky, 5 rokov, či už návrh, stanovis, e, návrh spravodajcu alebo komisie, ale trochu mm, bokom revízia šengenského aky a jeho zjednodušenie. To vítame hlavne v kontexte keď e, Rumunsko a Bulharsko splňajú všetky kritéria na vstup a ja som mala e, veľakrát príležitosť o tom diskutovať. Potrebujeme silný Schengen, e, ktorý spojí všetky štáty EÚ a teda systém ETIAS bude fungovať takto lepšie. Ja ako spolupredsednička skupiny na podporu cestovného ruchu v EP, tak by som dodala, že je potrebné brať do úvahy priame aj nepriame vplyvy systému na cestovný ruch, aby sme pritiahli e, turistov do EÚ. Veľmi pozorne treba premyslieť, aká bude výška toho poplatku a nezabúdajme, že bude aj e, screening e, profilovanie a teda v EÚ sa treba uistiť, že všetky údaje, ktoré sa budú žiadať od občanov, že budú proporčné no, v súvislosti s cieľom cesty, aby neboli problémy s dôvernosťou údajov a s ochranou údajov. Našou prioritou by malo byť, aby turisti, ktorí prichádzajú do EÚ, mali pozitívnu skúsenosť je to naozaj veľmi dôležité, pretože ľudia cestujú z rôznych dôvodov, kvôli štúdiu, biznisu a tak ďalej, ale bolo by dobré, aby Európa bola e, ako top na vrchu tých e, e, turistických destinácií, keď porovnáme Áziu, Centrálnu Ameriku a tak ďalej aby sme nejakým spôsobom nepoškodili cestovný ruch, ak nepríjmeme rozumné rozhodnutia. Treba myslieť na tieto aspekty. Ten deadline na získanie e, povolenia, veľmi dlhý zoznam informácií, ktoré sú potrebné na to povolenie, to všetko môže mať negatívny vplyv na turistov ktorí žiadajú o vstup a preto si myslím, že je to dôležité. E, všetky e, tieto pozitíva a to, čo chceme pre cestovný ruch, e, to je dôležité. Nezabúdajme, že cestovný ruch predstavuje 10 HDP v EÚ a vytvára 25 miliónov pracovných miest. Záverom všetko, čo som predložila ako informácie, tak to bude aj v našich pozmeňovacích návrhoch a myslím, že máme veľmi dobrú spoluprácu, aby sme prijali nariadenie k systému ETIAS. Ďakujem za pozornosť. Vystúpenie bez mikrofonu. Nevidím ďalších tieňových. Vyzývam kolegov, aby sa vyjadrili nie, tak možno komisia by nám mohla povedať svoje pripomienky. Thank you, chair. And, uh... Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pánovi Dopre za podporu návrhu komisie. Možno by som najskôr objasnil otázka, koľko stojí pokrytie týchto 10-15 eur. Je tam nejaké administratívne bremeno pri výbere e, týchto peňazí, či to bude 5 alebo 10 eur? No, bežne to platí kreditnou kartou. Čiže žiadne špecifické náklady európskemu rozpočtu nevznikajú. Môžem pokračovať? Dobre. Pokiaľ ide o náklady celého systému, ako hovoril pán Depre, 85 miliónov ročne je tá suma, aby som to povedal jasne, aj v návrhu komisie príjmy z ETSu budú viac než stačiť na pokrytie nákladov systému. Hovoríme o 39 miliónoch žiadostí ročne, 5 eur na žiadosť, čiže asi 200 miliónov na príjmoch ročne na pokrytie odhadovaných nákladov vo výške 85 e, miliónov eur, čiže je to viac než dvojnásobok na príjmoch. Ale samozrejme, že zohľadníme návrh pána Dopre zdvojnásobiť e, výšku týchto príjmov. Toto je vec, ktorá si iste zaslúži diskusiu v rámci trialógu, ale teda to až v neskoršej fáze. či je dobrý nápad postupovať e, formou výnimky z poplatku. Mohlo by to byť nevyhnutné, keď teda padne rozhodnutie zvýšiť mm, poplatok za každú žiadosť. Mm, komisia si myslí, že návrh komisie, teda náklady 5 eur na žiadosť na 5 rokov, že toto by nemalo prohibitívny efekt e, a teda, že by nebolo potrebné nikoho vynímať z platenia tohto poplatku. Tiež sme si poznačili návrh spravodajcu rozšíriť pôsobnosť, pokiaľ ide o External Assigned e- Revenue. Chceme sa mu poďakovať za podporu návrhu komisie, že by e, to malo byť External Assigned Revenue. Rada momentálne nesúhlasí s takýmto postupom, neakceptuje to, takže ďakujeme vám za, našu, za vašu podporu. Samozrejme, že rozšírenie pôsobnosti pod cestou by sa dalo ísť a tiež e, by to mohlo byť predmetom neskorších diskusí. A už som tuším pokryl všetko. Ďakujem. Ďakujeme, pán Dopre. Vy ste to chceli uzavrieť? Áno, ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne kolegom, ktorí vystúpili. Dovolte mi upresniť pani Tapardel a pán Sarvama sa na to čiastočne pýtali. Mm, ja som sa obmedzovala na rozpočtové prvky. Vy ste pokryli kopu veci, mm, s mnohým z toho súhlasím, ale ja mám stanovisko aj v líbe a tam potom prídem s takýmito pozmeňovacími návrhmi eh, týkajúcimi sa týchto iných tém. Chcem sa poďakovať pánovi Sarvamovi, ak som to správne pochopil. 10 eur a 3 roky, to sa im zdá akceptovateľné. A tiež dĺžka tej výnimky, Tomuto ste sa venovali a to je bod, nad ktorým som sa zatiaľ nezamýšľal, takže tomuto sa ešte budem venovať. No, lebo študent nemusí študovať 3 roky, že áno. No ale keď dostanete povolenie na cestovanie, e, keď stanovíte napríklad 18 rokov alebo tak, tak môžete pokračovať do 21 a tak ďalej. Čiže za každým, za každým vyvstanú nejaké problémy, ktoré bude potrebné potom riešiť. Pani Tapadel, e, na vaše podmienujúce návrhy budem čakať hlavne pokiaľ ide o proporcionalitu údajov. Ale ešte zopakujem, e, náš výbor má obmedzené kompetencie, čisto rozpočtové, čiže tie pozmeňovacie návrhy iné je podľa mňa predložiť, predložiť v príslušných výboroch. Takže e, s týmto by som to uzavrel, čakám na pozmeňovacie návrhy od kolegov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže lehota napríklad pozmeňovacích návrhov je 19. júla na poludne. Hlasovať vo výbore by sa malo 30. alebo 31. augusta a tá v septembri Libe, gestorský výbor, bude hlasovať následne. Takže ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili, ďakujem pekne nášmu spravodajcovi Žerarovi Depre. A teraz by som dal slovo pánovi Sarvamovi. Nie, pán Maňka bude teraz. Pán Maňka. Počkajte, počkajte. Budeme predsa po poradí. Eh, attendez, attendez. Eh Keďže pán Maňka má nejaké povinnosti, tá chronológia je pre neho dôležitejšia, takže ak pán Sarva má dovolí, tak by sme dali prioritu pánovi Maňkovi aby on prebral svoju tému, ktorou je kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí. Takže pán Majka, dám vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Sarvamovi. Cieľom záruky pre mladých ľudí je zabezpečiť, aby sa všetkým mladým ľuďom ponúklo kvalitné zamestnanie, ďalšie vzdelávanie učňovská príprava alebo stáž e, v lehote 4 mesiacov od ukončenia formálneho e, vzdelávania alebo od straty zamestnania. Niektoré nezávislé organizácie vo svojom výskume dospeli k číslam, aké by mohli byť náklady, aby sme zahrnuli všetkých mladých ľudí v Európskej únii, ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania ani v procese odbornej prípravy do procesu záruky pre mladých. Medzinárodná organizácia práce hovorí, že ročné náklady by boli približne e, okolo 45 miliard eur ročne, zatiaľ čo Eurofund e, predpokladá náklady okolo 50 miliard eur za rok. Keď e, to porovnáme s celkovým financovaním ktoré e, robíme ako 28 členských štátov z Európskeho sociálneho fondu, ale aj z iniciatívy pre podporu mladých ľudí, tak tá čiastka je 12,3 miliardy ročne. To znamená, nie je to ani štvrtina z toho, čo, je to, čo požaduje na financovanie. A preto nie je možné zahrnúť celú túto populáciu mladých ľudí len so zdrojmi, ktoré sú dostupné z rozpočtu Európskej únie. Pričom toto bolo očakávanie E, a odporúčanie Rady. Konečným cieľom záruky pre mladých je zlepšiť zručnosti a tým aj zamestnanosť e, týchto mladých ľudí a umožniť im e, udržateľnú integráciu na trhu práce. Podľa odporúčaní Rady opatrenia, ktoré sú uskutočnené v rámci systému záruky pre mladých ľudí, zamerané na zvyšovanie spôsobilosti jednotlivcov by mali pomôcť vyriešiť e, súčasný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a tým by mali slúžiť potrebám vzťahu medzi ponúkanou prácou a, a dopytom. Treba pripomenúť, že čím viac sú príslušní jednotlivci vzdialení od pracovného trhu, tým viac pomoci si vyžaduje ich integrácia. Skupina týchto mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, je naozaj vysoko heterogénna a ani jeden z kontrolovaných členských štátov, bolo ich sedem kontrolovaných, ktorý kontroloval dvor auditorov, nevykonal nejakú ucelenú analýzu populácie týchto mladých ľudí, vrátane nevykonal analýzu nesúladu týchto zručností. Hlavný faktor, ktorý prispel k poklesu populácie e, mladých ľudí, e, nezamestnaných, bol počet mladých ľudí, ktorí sa vzdelávali za obdobie troch rokov, roku 2014 až 2016, e, do, ich počet zrástol o 315 tisíc e, ľudí, tých, čo sa, čo sa vzdelávali. A to sa dá vysvetliť tým, že mladí ľudia majú tendenciu zostať dlhšie v procese vzdelávania a odkladať ich vstup na trh práce aj v obdobiach nízkeho hospodárskeho rastu. Taká, takýto bol výsledok analýzy. Ani jeden z členských štátov, ktoré boli kontrolované, Eh, dvorom auditorov ne, počas eh, auditu nedokázal poskytnúť všetkým týmto mladým ľuďom eh, šancu a dať im ponuku do 4 mesiacov odstupu. Ani jeden z týchto členských štátov. Vnútroštátne orgány mali ťažkosti s monitorovaním priebežnej situácie týchto účastníkov. Ponuky, to si všetci želáme, by mali byť prispôsobené profilu a úrovni e, kvalifikácie týchto jednotlivcov a taktiež by mali splňať minimálne požiadavky na kvalitnú ponuku. E, keď si pozrieme niektoré krajiny, napríklad Chorvátsko, tak tu sa v ich výskumoch uvádza, že finančné prostriedky z iniciatívy pre podporu mladých ľudí sú zamerané na neaktívnych a nezamestnaných mladých ľudí, ktorí môžu byť urýchlene zahrnutí do opatrení, a financovanie dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. E, e, ostatných ponechali do roku 2019. To znamená, že mnoho štátov sa sústredilo na to, aby zamestnali tých, najskôr zamestnateľných ľudí a na to vynaložili finančné prostriedky. Pričom komisia, cieľ komisie je, aby sme sa sústredili na tých najvzdialenejších ľudí k trhu práce. To znamená, sú tu rozpory. A to, to bude vlastne aj jeden zo záverov, ako akou, akou cestou, akým spôsobom ísť. Čiže čísla potvrdzujú, že osoby, ktoré najviac využili iniciatívu pre podporu mladých ľudí, boli najviac kvalifikované a mali najlepšie vzdelanie. E, tých sedem štátov, ktoré boli skúmané a ktoré dvor auditorov posudzoval, dosiahlo pokrok vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí, to môžeme skonštatovať, a niektoré výsledky boli aj dosiahnuté, ale, ale Odporúčania rady nedosahujú pôvodné očakávania, ktoré sa predpokladali na začiatku záruky pre mladých mhm. ľudí. Čiže tie 4 mesiace nedosiahol žiadny štát. V roku 2014 e, sa v 70 pozitívnych výstupov dodržala lehota tých 4 mesiacov a situácia sa v nasledujúcich rokoch zhoršila a v roku 2015 bol celkový priemer iba na úrovni 59 To znamená tých, čo mali do 4 mesiacov zamestnať. Preto eh, aj komisia odporúča, že členské štáty by mali stanoviť primerané dosahové stratégie na identifikáciu celkovej populácie mladých ľudí s cieľom ich registrovania. To znamená prijať stratégiu a registrovať všetkých. V týchto stratégiách by mali byť stanovené konkrétne a merateľné ročné ciele a mali by v nich byť určené hlavné výzvy a primerané akčné plány na ich prekonanie. Ďalšie odporúčanie je, že komisie, že je potrebné väčšie úsilie podporiť tých mladých ľudí, ktorí sú najviac vzdialení od pracovného trhu. To je jedno odporúčanie komisie. Ale druhé odporúčanie komisie nemusí byť celkom v súlade s týmto odporúčaním, lebo hovorí, že členské štáty by mali stanoviť úplný prehľad nákladov na vykonávanie záruky pre mladých ľudí a na celú populáciu mladých ľudí. A na základe tohto prehľadu by mali dať do priorít tie opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v súlade s dostupným financovaním. To znamená, inými slovami hovorí komisia, že e, by mali štáty e, financovať tie, e, tie, tie priority, ktoré sú najdostupnejšie financovaniu. A z toho mi vychádza, že ak stačí málo peňazí na to, aby sme zamestnali tých najrychlejšie zamestnaných ľudí, tak to bude najväčší efekt a z tohto efektu potom sa môžu získať ďalšie finančné zdroje a postupne financovať aj tých ďalších, ktorí sú slabšie zamestnaní. Čiže tieto dve odporúčania komisie nie sú celkom v súlade, tu by možno sa hodilo nejakým spôsobom nejaké vysvetlenie. Aj keď všetci súhlasíme s tým, aby sme tým najviac vzdialeným, ktorí majú najmenšiu šancu, aby sme im naozaj pomohli. Ale ak budeme vynakladať možno 90 prostriedkov na maličkú skupinu ľudí, tak, ich, tak e, možno stratíme 20 krát toľko alebo, alebo 50 krát toľko možností zamestnať ľudí, ktorí sú bližšie e, k trhu práce. Komisia by mala, by mala vypracovať a navrhnúť štandardy, kritérie, aké má byť tá kvalita ponúk, ktoré sa majú poskytnúť v rámci záruky pre mladých ľudí. A členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa kvalita ponúk považovala za dobrú len vtedy, ak zodpovedá profilu účastníka a dopytu na trhu práce a vedie k utržateľnej integrácii na trhu práce. Hoci je dnes ešte skoro na hodnotenie výsledkov, keďže operácie ešte prebiehajú a mnoho z týchto mladých ľudí sa ešte stále podporuje, už teraz môžeme konštatovať, že iniciatíva na podporu mladých ľudí dosiahla jeden zo svojich prvých cieľov. A to je postaviť zamestnanosť mladých ľudí do centra e, politických rozhodnutí v členských štátoch. To je veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že očakávané budúce politické záväzky by mali byť financované z nových finančných prostriedkov rozpočtu a nie pomocou nejakej flexibility. To je, to je veľmi, veľmi dôležitá vec. E, pán predseda, je veľa toho, čo, čo sa dá o tomto povedať. E, e, v každom prípade naozaj musí to ostať v našej pozornosti a nemôže sa stať to, čo sa stalo v roku 2015, keď sme schválili rozpočet na rok 2016, že Parlament chcel, aby, aby sa vytvoril ďalší záväzok na financovanie podpory, e, iniciatív podpory mladých ľudí, ale, ale komisia s radou e, s tým nesúhlasili a žiadali nás, aby sme najprv vyhodnotili efektívnosť a to vyhodnotenie trvalo viacej ako rok. Pričom to bolo možné urobiť naozaj za, za niekoľko týždňov a my sme stratili čas. A preto vítam to, že sme včera ISGR to predložil, e, odsúhlasili ďalších 500 eh, miliónov eur na to, aby sme vsunuli tieto financie na tento rok, na ďalšie záväzky pre financovanie podpory mladých ľudí. Ďakujem. Merci, monsieur Manka. Merci pour cette communication. Je vais maintenant donner la parole. Ďakujem pekne, pán Maňka. Teda zdám slovo tieňovým, ktorí sú prítomní. Pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa prvom rade poďakoval kolegovi Maňkovi za jeho naozaj obsiahlu správu. Áno, musím povedať, že keď si prečítame tento názov e, Záruka pre mladých, e, všetci vieme, že ide o e, dobré vzdelávanie mladých, ide o boj proti zamestnanosti mladých, takže kto by hneď nepovedal naozaj srdca áno, áno, dáme do toho všetko. Ale dovolte mi, aby som napriek tomu vyjadril zo pár, zo pár slov kritiky, lebo práve dnes e, vidíme, že e, ten diabol je v detaile a nie všetko, čo pekne znie, je nakoniec aj naozaj pekné. No naozaj sme videli, e, všetky tie kompetencie, ktoré EÚ má alebo chce, na to je potrebný personál, to sú potrebné predpisy, je potrebné monitorovanie, potrebné kontroly. Teda toto je naozaj jedným slovom byrokracia. A rád by som znova položil otázku, či by nebolo rozumnejšie takéto opatrenia, mm, zamyslieť sa nad nimi, či by EÚ naozaj pre celú oblasť EÚ mala mať e, právomoci. Áno, sú tu určité krajiny, kde možno ich hospodárska sila alebo nejaká administratívna štruktúra neumožňuje, alebo teda nie sú ešte také pokročilé ako iné krajiny teda, že týmto je potrebné pomôcť, povedať, áno, my už máme takéto skúsenosti a preto vám pomôžeme. No ale keď sa zamyslím krajinami ako typu Taliansko, Nemecko alebo Francúzsko, tak e, naozaj pri najlepšej vôli si dokážem predstaviť, kde by tam mala byť tá pridaná hodnota pre tieto krajiny e, nejakými opatreniami EÚ e, postupovať prerozdeľovanie peňazí. Nemá to takto komplikovane, proste môžeme to urobiť, berieme peniaze, rozdeľujeme, prerozdeľujeme, dobre, ale prečo najskôr peniaze platiť EÚ a potom ich dostávať komplikovanie naspäť. E, čiže ten nadpis môže znieť veľmi pekne, ale môžem sa zamyslieť tým, čo všetko naozaj dáva zmysel. A ešte posledná veta, ak dovolíte. E, hovoríme tu o symptómoch, ale hovoríme prosím o príčinách. Príčiny vysoké nezamestnanosti mladých tie v eurozóne spočívajú práve v mene, v eure. To je potrebné riešiť. Merci. Ah. <laughs> Ça, ça, diagnostic personnel, monsieur. Toto je vaša osobná diagnóza či analýza, pán Kolmel. Ešte budeme pokračovať s sieňovými. Pán Fernández, ďakujem veľmi rýchlo. Budem hovoriť po portugalsky. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za jeho vystúpenie aj za jeho správu. Ďakujem, pán Maňka. Pokiaľ ide o samotnú tému, všetci si myslíme, že rozpočet EÚ, až kým EÚ nebude mať kompetencie v oblasti zamestnanosti. Musíme urobiť všetko preto, aby sme znížili nezamestnanosť mladých. To znamená, prioritne rozpočet musí myslieť na konkurencieschopnosť EÚ, na vytváranie pracovných miest EÚ, ale má problém sú vysoké miery nezamestnanosti mladých ľudí. A potrebujeme, aby sme byť proaktívni v tejto oblasti. Mas tem aqui algumas questões que não sei se... To musíme konať, ale sú určité témy, e, nad ktorými by sme mali pouvažovať. Sú rôzne programy pre mladých ľudí. Samozrejme, vek sa mení podľa sektora. O mladých v poľnohospodárstve hovoríme až do 40 rokov, ale keď hovoríme o mladých, tak musíme byť koherentní musíme myslieť na také programy, ako je program pre prvé zamestnanie a tam je to napríklad vek do 35 rokov. A tu hovoríme napríklad o limite 25 rokov, ale členské štáty tento vek môžu zvýšiť, ale ja si kladem otázku, do akého veku je, sa mladý považuje za mladého keď myslíme na záruku mladých až do ko, akého veku môže dostávať podporu zo záruky mladých. To je dôležité presne zadefinovať. Ďalšia otázka e, s touto iniciatívou. Na revíziu sa dalo 1,2 miliardy eur. Členské štáty sa zhodli alebo súhlasia s touto revíziou. A to je otázka, ktorú kladem na komisiu. Členské štáty prispejú tiež, alebo to 1,2 miliardy príde celé z EÚ a nula z členských štátov, alebo členské štáty budú mm, pridelovať fondy Európskemu sociálnemu fondu. A ako bude fungovať druhá fáza iniciatívy za ruky mladých? a všetko je koordinované e, s členskými štátmi. To sú otázky, na ktoré by som chcel odpoveď. Ďakujem, hovorí pán predseda. Nevidím žiadne ostatné žiadosti o slovo, len no, možno ja by som dodal. Konštatujem, že máme samozrejme problém nezamestnanosti mladých, ale niekoľko krajín EÚ e tento problém nemajú a to sú tie, kde sa robí e, vzdelávanie, odborné vzdelávanie učňov Nemecko, Rakúsko, Luxembursko. Prečo nie sme odvážnejší v tomto type vzdelávaní, keď máme 28 krajín, 28 štatútov pre odborné vzdelávanie. Komisia uvažuje o, o spoločnom rámci pre Európsku úniu, čo by umožnilo aj mobilitu učňov a určite by, nebolo zaujímavé, určite by bolo zaujímavé pre učňov z jednej krajiny navštevovať iné. Aj Erasmus by nám mohol pomôcť. A ja si kladem otázku, pán Maňka, či tu nie je možno nejaké prepavenie, či by sme nemohli nejakým spôsobom vyzvať členské štáty, aby boli proaktívnejšie aj na ceste učňov a odborného vzdelávania a mobility v Európe. Má k tomu nejak, e, komisia nejaké poznámky alebo pripomienky? Nie. Tak pán Maňka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za všetky pripomienky. E, súhlasím s pánom Fernandežom, že sú tu rozdielne vekové kategorizácie v rôznych štátoch. Je to 25 rokov, 29 rokov, v jednom štáte, v inom štáte 29. E, na, naša politická skupina e, prioritizuje E, vek 30 rokov, aby sme vlastne pomohli mladým ľuďom do 30 rokov, aby, aby mohli, mohli nájsť, nájsť svoje zamestnanie a ďalšie uplatnenie. Samozrejme, aj tie analýzy potom nie sú dokonalé, keď v niektorom štáte analýzujú skupinu do 25 rokov a v inom, v inom štáte do 29 rokov, čiže mali by sme to zjednotiť a samozrejme my budeme sa snažiť, aby tá hranica bola čo najvyššia e, v, do, do tých 30 rokov. E, Pán predseda, máte pravdu v tom, že naozaj v niektorých iných krajinách majú menšie problémy. Spomenuli ste nejaké krajiny, aby som ešte pridal k tomu Dánsko, kde ľudia sú, všetci ľudia, ktorí sú nezamestnaní, sú pripravovaní a trénovaní na to, že keď že v nezamestnanosti, aby, si, aby boli naozaj e, pripravovaní na to, že si rýchlo nájdu zamestnanie. Aj preto Dánsko je krajina, ktorá e, je, najviac dôverujú jedni ľudia druhým ľuďom a je to krajina, kde sa najmenej obávajú stratiť zo zamestnania, hoci v Dánsku najčastejšie menia zamestnanie. A je to preto, že sú títo ľudia naozaj trénovaní a pripravovaní a do tohto štádia by sme sa mali dostať aj naozaj postup, postupne my, my všetci. Dôležité je, aby, sme, aby všetky krajiny dokázali urobiť naozaj skutočnú analýzu e, nezamestnanosti a, a odhaliť tie heterogénne skupiny, aby ich identifikovali, aby identifikovali to, koľko financií je potrebné celkovo na to, aby mohli týchto ľudí, aby, aby im mohli, mohli pomôcť. A to, toto nemáme, to je potrebné samozrejme urobiť. A ďalšie je, aby tieto krajiny si stanovili priority, do, kde prednostne využiť tie peniaze, lebo nemáme 100% financií. A tie, čo máme, kde, akým spôsobom využiť na to, aby bol ten efekt, efekt čo, čo najlepší. Samozrejme, všetci vieme, že k tomu, aby sme to mohli riešiť, je potrebná udržateľnosť a udržateľnosť bude tedy, keď bude hospodársky rast. A to je naozaj e, veľmi, veľmi dôležitá vec. Nikto z nás nechce, aby mladá generácia zostala stratenou generáciou. Nie je to, nie je to iba otázka zamestnateľnosti, je to otázka politická. Lebo e, ak mladý človek nebude mať prácu niekoľko mesiacov alebo rokov, tak e, tak naozaj e, sa nebude pozerať na svet pozitívne a môže sklznúť úplne niekde inde. A to nikto z nás nechce. Čiže som veľmi rád, že aj my všetci, ale aj komisia, aj rada podporujú to, aby sme v tomto projekte pokračovali. A dôležité je to, aby sme naozaj aj v ďalšom finančnom období potom dali do, do projektu e, čerstvé peniaze a nie, aby sme ich potom z flexibility financovali e, per partes. Čiže, čiže naozaj stále, stále riešenie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Sarva má eh, k Európskemu fondu prispôsobeniu sa globalizácie k eh, operácii Crossoft vo Fínsku. Uh, Ide o známy príbeh, už sme to počuli aj predtým. Fínsko predložilo opäť žiadosť o finančný príspevok z IGF a teraz žiadajú 100, tisíc, vyše 1200 prepúšťaní, týka sa to Microsoftu a mobilných producentov vo Fínsku. To teda je a celkový náklad na tú operáciu je 5,6 milióna eur, takže EGF príspevok by mal byť na úroveň 60% tejto sumy, z čoho by zhruba 3, to by bolo 3,5 milióna a hlavný dôvod, ako som povedal, to je už známy príbeh, je to znižujúci sa podiel na trhu kvôli ostatným operačným systémom. A dáva sa výroba do nízkozárobkových krajín. Treba zdôrazniť aj to, že v podstate tých 92,5 cieľených príjmateľov je na vo vekovej kádri 30 až 44 rokov a väčšina z nich je veľmi vzdelaných. Tá lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je vo štvrtok 13. júla na poludne. Bude sa hlasovať vo výbore koncom augusta, teda buď 30. alebo 31. augusta. Merci, monsieur Savama. Tout est dit, y a-t-il des observations? Všetko sa povedalo už, nie sú tu žiadne pripomienky. Pán Kolmer, nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne aj spravodajcovi za túto správu. Aj v tomto bode mám určité vážne obavy, pretože oblasť Európskeho globaličného fondu je vynikajúcim príkladom toho, ako vlastne zbytočne E, rozširujeme administratívu. A keď si zoberieme tento konkrétny prípad, hovoríme stále o Microsofte, v 2016 mal zárobok, zisk 16 miliard dolárov. Boli tu dohody s Fínskom, tam sa kúpila firma, kde sa zriadili pracovné príležitosti a dostávali sa subvencie na to. Ak táto firma teraz rozhoduje o tom, že uzavrie túto prevádzku, tak chcem povedať, že vlastne je to lacné, lacný spôsob, ako zo strany Európskej únie povieme, že musí tu teraz e, podporiť Európska únia kvalifikačné opatrenia. Bolo by to prvé opatrenie, ktoré je potrebné, že Fínsko napríklad s firmou Microsoft uzavrie rozumnú dohodu o tom, ako Microsoft bude mať účasť na ďalšom vzdelávaní týchto zamestnancov, ktorých sa chce zbaviť. Pretože teraz všetko preniesť na Európsku úniu, to je jednoducho nesprávne. A z principiálneho hľadiska považujem za nesprávne, že týmto fondom vlastne chceme centralizovať opatrenia, ktoré nemajú v Európskej únii čo robiť. Je to príslušnosť členských štátov a tieto musia samozrejme pomôcť tým postihnutým, o tom nepochybujem, ale v prvom rade treba tieto firmy, eh, ktoré sú zodpovedné, prepostaviť pred zodpovednosť. Ďakujem pekne. Áno, Microsoft je súčasťou tých nadnárodných spoločností, ktoré si v Európe zarábajú, ale treba povedať, že je dobré, že ich tu máme a členské eh, krajiny sú hlúpe na toľko, že robia takéto daňové zvýhodenia pre tieto krajiny, aby tieto, pre tieto firmy, aby tieto neplatili dane. To znamená, Kedy budeme mať určitú daňovú inteligenciu a solidárnosť daňovú konečne v Európe? Pán Sarvama, ďakujem. Pán kolega, ja súhlasím s tou myšlienkou, ktorú ste spomenuli, ale chcem povedať, že v tomto konkrétnom prípade e, ľudia si budú myslieť, že sa ma to týka, pretože som z tej krajiny a snažím sa to teraz trochu podporiť a zachrániť, ale to nie je dôvod, prečo to hovorím. Ja mám skúsenosti, ja som navštívil tieto pre, prevádzky a skutočne som sa snažil preskúmať to, ako sa tie peniaze využívajú a chcem povedať, že v týchto prípadoch sme investovali skutočne najlepšie, pretože ten pomer investícia a výsledok z európskych peňazí bol v veľmi dobrom pomere. A Microsoft skutočne si plní svoju úlohu. A Fínsko v tomto prípade takisto rokovalo aj s Microsoftom. A tretia vec, ktorú chcem povedať, je, že s trochu peniazmi, v tomto prípade 3,5 milióna, z politického hľadiska si myslím, že je to veľmi dobre investovaný peniaz, pretože ten signál, ktorý takto vyšiel ohľadne no toho, že čo sa snažíme dosiahnuť a ako pretavujeme ten náš záujem o našich občanov do reality, myslím, že sa to oplatí investovať tieto peniaze práve v tejto oblasti. To je všetko, čo môžem momentálne povedať v tejto vašej pripomienke. Ďakujem pekne, pán Sarvana. Pán Tara, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, ale iba v stručnosti. Ďakujem pekne v stručnosti k tomu, čo povedal pán Kürmel. Ak chceme riešiť také prípady ako Microsoft, tak máme dobrých partnerov, ako napríklad komisiu, ktorá platí veľké poplatky za licencie za software, za to, že využívajú vlastne tento software. bez nejakého zváženia možností služieb zo strany iných providerov. Dohoda bola na 3, 10 rokov urobená, takže Nemali by sme očierňovať členské štáty, že k tejto firme pristupujú tak jemne. Ďakujem. Ak súhlasíte, tak to necháme a prejdeme teraz k oznámeniu veľmi dôležitému zo strany komisie, pokiaľ ide o financovanie projektu Európskeho fondu pre obranu. Sú tu určité kontextuálne prvky, pokiaľ ide o formát tej prezentácie. Normálne by sme tomu mali venovať zhruba hodinu, takže mali by sme 12.40 skončiť. A žiadam vás, aby ste nás ospravedlnili, pretože meškáme, takisto sa ospravedlňujem aj tlmočníkom. Predstaviteľ komisie DG Bač, pán Urel, urobí prezentáciu 10 minútovú, bude sa sústrediť na rozpočtové prvky Európskeho fondu pre obranu Prezentácia bude nasledovaná kolom otázok a odpovedí pana Alexi, ktorý je eh, z DG Grow. Tu bude a toto DG takisto spolupracuje, vlastne sa venuje tejto téme. ITRE a FEDA sa dostali takisto možnosť vyjadriť sa v rámci tejto prezentácie a preto sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Súvisí to aj s programom, pokiaľ ide o rozvoj a vývin v oblasti obrany. Možno pán Fernández nám povie k tomu viac. Takže teraz zostane slovo pán Uriel. Máte 10 minútovú prezentáciu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť dodržať ten časový slot. Začnem teda takým stručným prehľadom toho fondu pre Európsku obranu, Európskeho fondu pre obranu a potom prejdem vlastne k jednotlivému jednotnom návrhu, ktorý predložila komisia, čo je vlastne hla, meritom veci. Európsky fond pre obranu existuje v dvoch paletách. Prvá paleta je výskumná, tam sa investuje do kolaboratívnych e, výskumných projektov na európskej úrovni a druhá paleta to je zase tá otázka akcieschopnosti, kde podporujeme vlastne rozvoj obranných schopností, na ktorých sme sa spoločne uzhodli, na to, aby sme zvýšili tú mieru, nízku mieru úrovní do inovatívnych eh, obranných projektov a programov, a to, aby sme podporili aj priemyselnú sféru v tejto oblasti, ktorá momentálne spočíva na jednotlivých členských štátov. To znamená, máme tu dve takéto časové okna, máme súčasný viacročný finančný rámec a potom máme aj ďalší viacročný finančný rámec, takže dokopy vlastne máme štyri separátne bloky výdavkov, ktoré sa nás bytosne týkajú. V rámci toho výskumného okna, v rámci súčasného MMF, ako viete, máme pre prípravné kroky pre obranu, pokiaľ ide o výskum kde máme, kde počítame s rozpočtom z úrov, na úrovni 90 milión 2017 až 2019, na no tieto 3 roky. Nebudem teraz detailne rozoberať. A v rámci toho výskumného okna pre ďalší viacročný finančný rámec nemôžeme samozrejme prejudikovať rozhodnutia ohľadne budúce MMF, ale myšlienka, ktorú zastáva komisia, že sa to navrhne Európsky obranný výskumný program, ktorý bude podporovaný viac menej na úrovni 500 miliónov eur ročne. A to by bolo oddelené od, a bolo by to doplnkové k tomu horizontu 2020. Toto je teda, to sa týka toho výskumného okna. A pokiaľ ide o akcieschopnosť, to okno akcieschopnosti, tak tu je návrh komisie, aby sme mali kombináciu národných príspevkov, ktoré budú zoskupené a bude to doplnené zo strany podpory z európskeho rozpočtu a návrh komisie by teda bol, aby sme mali 80 poolingu z národných príspevkov a 20 podpory zo strany európskeho rozpočtu. A my teda navrhujeme, aby tento pomer bol aj pre súčasný MMF, aj pre budúci MMF. Po roku 2020 pre ďalší MMF je e, našim myšlienkom, aby sme zmobilizovali 20 miliónov, to znamená 4 miliardy by prišli z národných e, rozpočtov a 1 miliarda by prišla z európskeho rozpočtu a to ročne. A teraz, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý máme pred sebou, to je to okno akcie schopnosti pre súčasný e, finančný rámec. Komisia pred pár týždňami urobila návrh na to, aby sa vytvoril európsky obranný a priemyselný rozvino, rozvojový program a na toto komisia navrhla obálku na úrovni 500 miliónov zo strany európskeho rozpočtu pre obdobie 2019 až 2020. Takže 500 miliónov dokopy pre súčasný MMF. To ide v súlade s tým celkovým prístupom 80%, 20%, takže návrh komisie by sme mali 2 miliardy príspevkov zo strany členských štátov a Dokopy by to teda bolo spolu s príspevkami EÚ zhruba na úrovni 2,5 miliardy v súčasnom MMF. A teraz sa obrátim na ten návrh komisie, ako chce financovať tých 500 miliónov. Komisia navrhla finan- mix financovania 75 e, z premiesnenia, 25 e, nových peňazí. A tieto percentuálne vyjadrenia sú vám známe v tomto výbore, pretože je to v súlade s ďalšími návrhmi, ktoré sme urobili v nedávnom období, pokiaľ ide o financovanie nových programov v rámci kapitoly 1a. Bolo to rovnaké rácie, ako sme to navrhli v rámci FC1, ako aj v prípade FC2 a takisto v nedávnej dobe sa to týka teda aj toho návrhu toho rácio 75% redeploymentu a 25% čerstvých peňazí, pokiaľ ide o financovanie európskeho zboru Solidarity. Takže pokiaľ ide o tento rozvojový program, to ide v takom istom duchu percentuálneho prerozdelenia 75%, 25%. Hovorili sme o tých 500 miliónoch, 25% nových peňazí, to znamená 100 miliónov a ďalší zvyšok teda z alokovaného rozpočtu a navrhujeme 375 miliónov e, v rámci prerozdelenia, to tých 75 a komisijný návrh, pokiaľ ide o tých 375 miliónov, komisia to vidí takto. Prvá vec, ktorú chceme urobiť, je, že aby sme dodržiavali strednodobú revíziu e, MMF strednodobá revízia MMF navrhuje navýšenia pre programy Horizon 2020, Safe Transport a Erasmus Plus a COSME. Takže pre nás toto boli vlastne tie veci, s ktorými sa počítalo, pretože by nebolo logické, aby sa brali peniaze odtiaľto po tom, čo komisia a rada sa dohodli na tom, že sa tieto programy ešte podporia dodatočne. Takže tie programy v rámci 1A, z tých sa to netýka, to obmedzuje do istej miery našu možnosť nájsť tie peniaze z premiesenia. a urobili sme nasledovné návrhy pre radu a parlament. Navrhujeme, že tu dojde k premiesneniu 120 miliónov z grantov Safe Energy. A ja viem, že toto je ťažká a problematická otázka v tomto výbore, takisto aj v kontexte rokovaní, ktoré ešte stále prebiehajú ohľadne FC2, kde komisia takisto navrhuje premiesnenie okrem iného teda z SEF Energy. Chcem to povedať celkom jasne, že z pohľadu komisie je veľký rozdiel medzi stavom implementácie SEF Energy a SEF Transportu. Pretože je úplne jasné, že nie len z dôvodu zrednové revízie, ale aj z dôvodov, ktoré priamo súvisia s so stavom implementácie týchto programov, my nenavrhujeme, aby sa, aby sa peniaze brali zo SEF Transport, ale SEF Energy treba povedať, že Safe Energy, tie obálky sa navýšia e, veľmi v najbližšej dobe, v najbližších rokoch prostredníctvom MMF a aj potom, čo zoberieme do úvahy návrh premiestnenia v rámci FC2 a potom, čo zoberieme do úvahy návrhy premiestnenia, pokiaľ ide o európsku obranu, ten plán, ktorý s tým súvisí, tak ešte stále to bude navýšenie 36 v rámci obálky SEF Energy v období 2018-2019 a potom ešte dodatočné navýšenie o 21% v období 2019 až 2020. Takže je naše zhodnotenie, že tu je dostatočný priestor na to, aby sa jednoducho v budúcnosti spustili takéto procesy. A čo zostáva skutočnosťou, je bohužiaľ to, že v tejto fáze hlavné smerovanie projektov a grantov jednoducho ešte nefunguje tak, ako by malo. A výsledok je taký, že zhruba polovica tých návrhov, a, ktoré boli e, doposiaľ požiadané, začali kontrastovať v rámci SEF Transport, v rámci SEF Energy, tam je jednoducho problém s pod s tou nedostatočnou kapacitou. Ak sa pozrieme na obálky 2019, 2020, tak prostredníctvom týchto pokiaľ ide o tieto výberové konania, tak iba malé množstvo z nich bolo využité. To je kontraste k SEF Transport, kde až 90% tých obálok, pokiaľ ide o dobe 19 až 20, ktoré boli už zabukované zo strany e, žiadateľov. Takže pokiaľ ide o Safe Energy, tam je jednoducho priestor pre takéto prerozdeľovanie peňazí a to neoddiali, to neprinesie so sebou nejaké oddialenie alebo omeškanie niektorých tých energetických projektov, ktoré sa momentálne implementujú. A ďalší komponent toho financovania je tých 25 miliónov zo strany SEF ICT. V prípade SEF ICT tam je jasná politická synergia SEF ICT vlastne už financuje projekty v oblasti kyberbezpeč- počítačovej bezpečnosti. Boli tu takisto výberové konania od roku 2014 v celkovej miere 21 miliónov a komisia si myslí, že sú synergie na jednej strane medzi počítačovou obranou a be- počítačovou bezpečnosťou na strane 3, takže myslíme si, že to je určitá logika politická na to, aby sme navrhli takéto obmedzené obmedzené množstvo peňazí 25 miliónov. A zvyšok toho návrhu redeploymentu vlastne prichádza z tých veľkých projektov Galileo, Copernicus a ITER zhruba na úrovni 230 miliónov. My navrhujeme 135 miliónov a myslíme si, že je to možné, pretože Galileo má prospech z tých príjmov, ktoré sa využívajú veľmi dobrým spôsobom, ale je to určitá flexibilita, pokiaľ ide o tieto pridelené príjmy. Tie prichádzajú z takých krajín ako Švajčiarsko a Norsko, ktoré prispievajú peniazmi do Galilea každý rok a to je navyše k tým programom, ktoré máme financované v rámci súčasného programovacieho obdobia. Ak zoberieme do úvahy tieto postranné formy financovania z Norska a Švajčiarska, tak si myslím, že môžeme toto premiestnenie zdrojov, tých 25 miliónov, zafina- zafinancovať z našich zdrojov. A to prezentuje zhruba 1,9%, overím si to, 1,9% celkovej obálky Galilea to sa týka aj Koperniku, zhruba tých 50 miliónov, to je teda tá suma, ktorú my takýmto spôsobom môžeme financovať a ten fina- finálny komponent, ktorý navrhujeme, ten by mal prísť z ITERu a tam navrhujeme 18 miliónov. Týchto 80 miliónov sa hľadalo ťažko a istotne je to teda limit toho, čo sa dá premiestniť podľa nášho názoru v rámci tohto programu v rámci súčasného MMF. Ale je to zníženie revidovaných návrhov, ktoré Medzinárodná organizácia pre rozpočet predložila pre obdobie 2017 až 2020, takže my si myslíme, že na tie peniaze sa dajú nájsť na obranu, na obranný fond bez nejakých kompromisov čo do záväzkov únie voči e, i medzinárodnej organizácie ITER. Takže to je všetko z mojej strany na to, aby som dodržal ten časový harmonogram a sme tu na to, aby sme odpovedali na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvá otázka súvisí s tým, že akú tu máme maržu. Druhá sa týka toho, kedy inštitúcie budú rešpektovať záväzky pacta sunt servanda, to je známa zásada. Hovorili sme, že prostriedky zo SEF už prať nebudeme. Pripomínam, že sme ich zobrali nielen z CEF, ale z 2020. Pokiaľ je teda o percentuálnu čiastku, tak to bolo veľa, čo sme odtiaľ vyňali na FC1. Návrh komisie a rady cez CEF vyňať peniaze aj pre FC2 z CEF a teraz do CEF majú ísť peniaze na obranu. V poriadku, ja som za túto novú prioritu, ale je taký logický princíp, ktorý treba držať a to, že nové priority, tie sa musia byť doplnkovým záväzkom. Nové priority predsa musia mať aj doplnkové financovanie, dodatočné financovanie. Dovolte mi spýtať sa aj na to, či, alebo som to správne nepochopil, 145 miliónov z CEF. Všetky peniaze z finančných nástrojov, alebo aj granty sú to. Lebo, ak som to pochopil, tak všetko sú to granty. Nie sú to finančné nástroje. Ale neviem, či som to pochopil správne, takže mi to prosím potvrďte. A ešte je otázka po tej odpovedi, ktorú očakávam, teda, že aká je tá marža, prečo teda využijeme iba 125 miliónov z marže. Komisia tá vždy e, ten rozpočet nafúkuje pre verejnú mienku miliardy a miliardy, jedna miliarda z pravého vrecka a dáme to do ľavého vrecka. a Poďme, sme posilnili o miliardu, potom jednu miliardu. No, skrátka, je to také umelé nafúkovanie, znásobovanie a peniaze sú stále tie isté. Čiže budeme škrtať v programoch, ktoré sú veľmi dôležité. To je tá realita. Ja súhlasím s tým, že aj tento program je dôležitý. Myslím, že väčšina z nás s tým súhlasí ale toto musí byť spojené s doplnkovým úsilím. A tu vystáva moja posledná otázka. Tie príspevky členských štátov, tie sa dostanú do rozpočtu ako? Ako sa to spraví? To je moja posledná otázka. Ďakujem. Teraz pani Gardia Sabal. Ďakujem veľmi rýchlo. je to niečo podobné, čo povedal Jose Manuel Fernández. Stále hovoríme to isté, ale tisíckrát sme povedali, že keď je nová priorita, tak musia byť aj nové financie keď e, robíme finančné programovanie a stanovujeme rozpočet, tak sú zadefinované určité priority, ktoré potrebujú financie a predsa v pol roku nie je možné, aby sme rozhodli, že tieto priority už nepotrebujú financie, pretože tie priority sa nestrácajú, žiaľ. Ale čo ma naozaj veľmi prekvapuje, no neprekvapuje, ale e, rada by som to tu zdôraznila, že keď Európsky parlament si stanovil nejaké priority, a nikdy nie sú peniaze v rozpočte a zrazu rada predložila obranu a zrazu sa otvorili zásuvky a tu je 500 miliónov tam, miliarda tam. Nehovorím, že to bolo ľahké nájsť, ale našli sa zrazu a potom máme FC. Neviem, koľko mesiacov žiadame, aby sa tam neškrtalo e, v programoch, keby sme rovnakú diskusiu mali s FC1. Každé euro, ktoré sme získali pre projekty, tak to je skutočne 10 hodín bitky a potom zrazu príde rada s nejakým návrhom a zrazu na energiu netreba toľko financí, tam máme niečo a hop, hore, dole a už tu máme 500 miliónov. No ale tak poprosím vás, čo to má znamenať? No nebudem to ani kvalifikovať radšej. Vidím. No naozaj, to je ohromné, hovorí pán predseda. Pán Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne. Ja myslím, že to podstatné tu už odznelo, takže by som už asi ani nevystupoval, keďže náš čas tlačí. Pán Depré. No, Ďakujem. Nie som tieňový za našu skupinu. Tak eh, eh, podpisujem tie isté otázky ako pán Fernández. Harmony. Pán Tara. To sú Mr. Fernández. Áno, áno, aj ja sa pridávam k otázkam pána Fernándeza. Aká to harmonia? Monsieur Finch qui remplace Monsieur Arnott. Pán Finč nahradza pána Arnoda. Uh, Môžem sa spýtať komisie, či tých 5 miliárd na Fond pre obranu vychádza z toho, že príspevok Spojeného kráľovstva bude aj v ďalšom rozpočtovom kole, alebo mm, keď nie, tak aké programy e, sa škretnú, alebo že či možno priplatia niečo existujúci stáli členovia, ako to bude vyzerať. Merci. Ďakujem. Koordinátori, pán Olbricht. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Mám dve poznámky a jednu otázku. Prvá. Sme si istí, že vieme, čo chceme urobiť so SEFom a otázka je, že či to naozaj potrebujeme. Ide vlastne o rezervu, tak ako to hovorí Jose. A neviem, či je to rezerva takto do budúcnosti, tak samozrejme môžeme škrtať, škrtať a potom si môžeme položiť otázku, či je to vôbec potrebné, ale potom sme už v iných politikách. Druhá vec, zdôrazňujem, že v revízii máme nejaké top-ups, máme poznámky, e, stanoviska parlamenta, kompetencie Európskeho parlamentu pre e, ročný rozpočet, takže je to časť kde sme mali problém pri revízii a to otvára tú diskusiu, no to nie je finálne rozhodnutie, to je niečo, čo sa navrhlo a treba to potvrdiť v tej výročnej procedúre. A otázka budúceho VFR, ak dnes podpíšeme tých 16-17 priorit, aké to bude mať do budúcnosti dôsledky, ako sa to bude budovať, s likviditou, s financiami z rozpočtu, pretože teraz, keď otvoríme metódu, tak je to aj otázka, či to otvorí metódu do budúcnosti. Otázka, že či je to dočasné alebo stále tento návrh e, komisie urobiť z obrany prioritu. Pán predseda, od roku 2021 miliarda ročne, tak som to pochopil. Pani Gresla. Ja, danke. Ďakujem. No, ak umožníme takéto prehadzovanie peňazí z jednej kopy na druhú, v Nemecku s tým nemáme dobre skúsenosti, e, pokiaľ ide o dôchodkový systém. Prečo európske peniaze dávame do oblasti, kde nemáme absolútne žiadnu kompetenciu momentálne? Prečo to robíme? Spoločenstvo nemá žiadnu kompetenciu v oblasti obrany. Áno, túto novú prioritu v poriadku, pokračujme v nej, ale nemôže to predsa znamenať to, že tieto nové priority budú financované z existujúcich priorít predsa. Naozaj to je veľká chyba, keď sa do tohto takto pustíme. A mm, ja by som radila nepúšťať sa do toho nové priority, nové úlohy mimo našich kompetencií, tak naozaj potrebujú to boli čerstvé peniaze, a naozaj už len z obáv e, sa púšťať do tohto, naozaj by som, by som toto považovala za veľkú chybu. Ďakujem. Merci, monsieur Gaillard. Ďakujem, pán Gejer. Also, ich weiß eigentlich... No, neviem ani kde začať, lebo aby som bol úprimný, tak neviem, či som skôr prekvapený alebo nasrdený. Hnevá ma to, že tento výbor a tento parlament už roky žiadajú posilnenie prostriedkov v určitých oblastiach. Bojujeme o to. Rada a komisia raz jeden, raz druhý nám hovoria, prečo sa to nedá financovať. A teraz máme tému bezpečnosti a obrany, to sa teší veľké konjunktúre teraz v rade, áno, politicky môžeme byť spokojní, že sa rada dokáže na niečom dohodnúť, No ale tá kreativita, pokiaľ ide o hľadanie a nachádzanie peniazy, tak tá je naozaj obrovská. No to ma naozaj hnieva. Pretože tá hierarchia cieľov teda veci, ktoré sú pre niekoho dôležité a urobí sa všetko preto, pre tieto veci a potom veci, ktoré nie sú už také dôležité. A mm, tie potom nie sme schopní presadiť. To sa mi naozaj nepáči. A preto plne súhlasím s pani Gresle. Ešte než začneme nejaké peniaze presúvať, Pohovorme o niečom inom. Bavme sa o prioritách, ktoré má Európsky parlament, na ktoré vraj nie sú žiadne peniaze. Hovorme o otázkach spolurozhodovania. 4 miliardy členských štátov do tej oblasti kapacít, tak ste o tom hovorili komisia. Náš parlament prosím pekne, pokiaľ toto zmiešané financovanie 4 miliárd členských štátov plus 1 miliarda z celkového rozpočtu, ten parlament je tam niekde, prosím, zakomplotovaný, pokiaľ ide o obsahové nasmerovanie tejto politiky? Kým toto nebude rozhodnuté, ja vôbec nie som ochotný sa zaoberať týmito návrhmi, finančnými návrhmi. Ani milión sa tým nebudem zaoberať, lebo nechcem zažiť situáciu, kde jedna miliarda Čiže ja ani vôbec neviem, či to dostanem v rámci VFR od členských štátov. A to sa skrátka díme z rozpočtu, zmizne to tam a potom štáty povedia, o, ale EU nemá žiadnu kompetenciu v oblasti obrany a to, ako sa to peniaze vydajú, to sa rozhodne medzivládnou formou. Čiže to, ako a na čo tie peniaze pôjdu, to je veľmi dôležité pre náš výbor. A keď neviem nič ani o obsahoch, ani o postupoch, ja nemôžem predsa pristúpiť na to, že sa tým budem zaoberať a rozhodovať o tom, koľko peňazí do uh, ktorej tej palety, do, ktorej, do ktorého toho bloku a ako. No máme priority, kde nám vždy hovoria nie, nie, nie. Naozaj tá moja ochota, pokiaľ ide o tých 500 miliárd, uh, tie presuny a tak ďalej do budúcich, do budúcich rokov. E, naozaj mm, nepovažujem za vhodný tento, tento návrh komisie. Ďakujem. Pán Líc, ďakujem za slovo. Ja som z AFETu a zosede. A chcem zvázniť presne, čo povedal Jens Geier. Je to nová kompetencia, rámec, nášho rozpočtu, ak členské štáty chcú peniaze, musia samozrejme robiť svoj diel práce, ale členské štáty vraj majú rozhodovať o tom, čo sa bude diať s tými produktami. Nemáme ešte vývozný režim zbraní v Európe, nemáme európsky vývozný režim zbraní. Čiže ako môžeme súhlasiť, ak potom nebudeme mať možnosť sa vyjadriť, pokiaľ ide o zahraničnú politiku napríklad a tak ďalej. A naozaj máme európsku zahraničnú politiku, do toho spadá aj e, vývoz zbraní. Áno, mučiace nástroje nemôžeme vyvážať, ale zbranie tie sú k dispozícii na import a export, dá sa povedať voľne. No a ak sa to bude spolufinancovať z Európskeho spoločnosti, tak Európsky parlament musí mať možnosť sa vyjadriť. To je aspoň môj názor. Takže naozaj buďme veľmi pozorní, že dáme rozpočet na veci, kde nemáme žiadnu, žiaden vplyv, žiadne, žiadne slovo. Takže na toto by som dala veľký pozor. Ďakujeme. Teraz pán Sarvama. Ďakujem, pán predseda. No, ja si myslím, že by sme mali jasne rozlišovať dve veci. Jednou je to, či ide o čerstvé peniaze alebo nie, a kto to zaplatí. A druhá vec, Prečo by sme to vôbec mali mať? Je tu nejaké zdráhanie, no všetci odchádzajú, prosím, ostaňte niekto. Ajder, ty sedíš blízko, ale aj pán Gajer sa vedil v podobnom duchu. Že jasno, že to musia byť čerstvé peniaze. Lebo to pôjde na prospech členských štátov. Oni z toho budú profitovať oni vyhadzujú kopy peňazí, kopy peňazí na zbrojné výdavky, na obranné výdavky a nerobia to veľmi efektívne. Čísla máme, máme sa na čo odkázať, veď sa pozrite na tie sumy, ktoré sa vynakladajú v Európe a v USA. Veď je to strašné, čo, akú hodnotu dostávajú za svoje peniaze Európania. Vytvoríme pracovné miesta, nerobíme inovácie, nie sme lídry, neprofitujeme. Ani ako Únia, ani ako členské štáty. 15 v porovnaní s USA. 1,5. Takýto pomer dosahujeme. A preto podporujem komisiu a jej konanie v tejto oblasti, lebo takto by tie peniaze Ale poviem to takto, je potrebné stanoviť si priority využívania peňazí. Keď sa pozrieme na to v širšom kontexte VFR diskusia, vieme, že bude problém s migráciou, bude problém s bezpečnosťou. Veď to sú naše priority. Toto sú naše dve priority. Preto moja otázka, prečo, prečo by sme nedali všetky vajíčka do jedného košička a dosiahneme z toho viac, ale musí to prísť od členských štátov, lebo tie z toho budú profitovať. Takže toto si ja myslím o Fonde pre obranu. Má ísť o lepšie využívanie európskych peňazí. Na z toho vystáva tretia otázka, tá veľká, aké sú tie priority po roku 2020. No a ak akceptujeme, že bezpečnosť je jednou z takýchto priorit z politického hľadiska, tak potom nechápem, Prečo by sme nemali v tejto oblasti postupovať efektívnejšie? Tak toto vnímam ja. A nie je to možno v mandáte EÚ, ale to, o čom tu hovoríme, nie je spoločná obrana, prosím pekne. To je zase iná vec. Spoločnú obranu nemáme. Fakt nemáme. Ale tu hovoríme o lepšom využívaní spoločnom kombinovanom využívaní našich zdrojov v Únii. Ďakujeme, pán Sarvama. Nikto ďalší sa nehlasí o slovo. Je jasné, euh, je jasné, že e, tá Európa obrany je dôležitá, ale nebolo by dobre, keby táto pragmatická iniciatíva komisie nebolo by naozaj vhodné, aby bola skutočná rozprava v Európskom parlamente, aby sme spoločne si mohli položiť otázku a prediskutovali budúcnosť obrany v Európe. Vieme, e, že v Európe sú dva, napríklad dva typy tankov, ktoré sa budujú v USA len jeden, alebo Eh, pokiaľ ide o stíhačky, tak tam tiež sme absolútne neúčinní. keď sa pozrieme na to, čo robia USA v oblasti obrany, tak eh, máme ambície urobiť z Európy celosvetovú mocnosť. Takže k metóde eh, Zdá sa, myslíme si, že keď obcháme nohu medzi dvere, že to nám pomôže, že sa dostaneme ďalej. No neviem, no tieto princípy, áno, ale potrebovali by sme ich aj dostatočne predložiť verejnej mienke, pretože keď diskutujeme o takýchto veciach, ja si myslím, že by to malo čo veľa povedať aj e, verejnej mienke. A teraz, aby sme odpovedali na otázky, máme tu dvoch predstaviteľov komisie, pán Jurel za rozpočet a pán Alexi Dežegrov. Možno by mohol začať pán Urel. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať poslancom za, čo som ja pochopil skôr ako všeobecnú podporu návrhu týkajúcemu sa obrany ako takému. Zároveň som ale samozrejme nemohol nepočuť tú kritiku týkajúcu sa samotného financovania, ktoré navrhuje komisia a tu sme si samozrejme poznamenali. Ja sa pokúsim odpovedať na špecifické otázky, ktoré položil hlavne pán Fernández. Prvá sa týkala tej marže, čo ešte máme v okruhu 1A ako rezervu. V finančnom programovaní v súvislosti s návrhom rozpočtu 2018. Tam tie alokované marže na roky 19 a 20 dohromady predstavujú 660 miliónov eur. Keď odrátame tých 125 miliónov, ktoré sú súčasťou tohto návrhu Komisie na financovanie obrany, a musíme si zachovať nejakú minimálnu maržu pre pilotné projekty a prípravné aktivity Európskeho parlamentu, čiže 100 alebo 150 miliónov na tieto účely, to je fakt minimum. Potom z tých 660 miliónov ostane 435. 171 v 19. a 264 v 2020. No a otázka pána Fernandeža, to ďalšia týkala toho čo s týmito maržami, či ich komisia nevyužíva. Mm, asi viete, čo vám odpoviem. Ide o otázku obozretnosti. Momentálne sme v polčase tohto finančného rámca. 3,5 roka sú za nami, 3,5 roka je pred nami. A už došlo určitým vývojovým trendom v rámci okruhu 1A, kde boli návrhy s dôležitými finančnými implikáciami a nedokážeme vylúčiť, že k takémuto niečomu dôjde v najbližšom období 3,5 roka. Čiže myslíme si, alebo takto uznávame, že nejaké čerstvé peniaze potrebné sú, preto sme navrhli 25 miliónov, ale tiež si myslíme, že v tejto fáze teda 3,5 roka pred koncom finančného rámca, že by bolo naozaj obozretné tých 435 miliónov, ktoré tam stále sú, ponechať pre ďalšie možné udalosti. Pán Rel, ak dovolíte, pán Fernández by pre vás mal kratučkú doplnkovú otázku. K tejto téme, prečo hovoríte o 1A a o marži tejto tomto okruhu. Máme predsa všeobecnú maržu. A ja som sa nepýtal iba na okruh 1A, ale všetky okruhy vo všeobecnosti. To ma zaujímalo, aká je tam tá marža. Napríklad aj 1B, hovorí pán predseda. Áno, v tom 1B tá marža neexistujú, ale sú v iných e, okruhoch, ale túto nemôžeme použiť pre okruh 1.1, ale to, čo existuje, možno. O tom hovorí pán Fernadeš. Je tam globálna marža alebo rezerva, teda špeciálne nástroje, a tiež je pravda, že je tu, a je to ako posledná možnosť. Už sme túto globálnu maržu použili pre viazané prostriedky a to významným spôsobom, napríklad pri, pre financovanie FC, ale komisia to nenavrhla pre tento konkrétny návrh z opatrnosti, ale je jasné, že tu tá možnosť je. Très rapide. Veľmi rýchlo, pán Fernández, koľko je tá marža, koľko je tá globálna marža, koľko to je? Là, je, je... Musím odpovedať písomne, pretože nemám tu tie čísla výpočty. Rád by som to potvr- chcel mať potvrdené. Či je to viac ako 2,6 miliardy eur. A som si istý, že tých 2,6 miliardy eur do konca VFR nevyužijete? Euh, Potvrdím vám to písomne, urobím to okamžite ešte dnes. Ale nesmieme zabúdať, že po priebežnej revízii tá globálna marža pre viazané prostriedky by sa mohla použiť aj v okruhu 3 a 4. Ja súhlasím s pánom Fernandešom, že je veľmi malo pravdepodobné, že využijeme tých niekoľko miliard eur v okruhu 1a, ale nemôžem vylúčiť, že prídu významné požiadavky v oblasti migrácie, ktoré musíme e, financovať do roku 2020. Ja si myslím, že to je veľké plus tej priebežnej revízie, že to máme. Áno, teda aby to bolo flexibilné. J'ai pas compris la question. Je dis que c'est difficile de trouver de la flexibilité. Hovorím, že je ťažké nájsť flexibilitu v takomto veľmi rigidnom rozpočte a čeliť krizovým situáciám. Videli sme to v roku 2015 alebo 2016. Merci. Ďakujem. Um, I will continue to, to reply to, uh... Budem teda naďalej odpovedať na otázky. Ďalšia otázka pána Fernandeža bola, či takéto presuny sú granty alebo finančné nástroje. V oboch prípadoch CF Energia a CF IKT, ten redeployment, redeployment je s grantov, tam vám potvrdzujem. A CEF Energy, tam finančné nástroje neexistujú, už nič nemáme. Takmer nič už nemáme, pretože na FC2 nepadla dohoda ale podľa návrhu komisie tak nemáme nič k dispozícii, pokiaľ o finančné nástroje cez Energy. A posledná otázka pána Fernándeža, tuším, sa týkala príspevkov členských štátov. Ja to chápem tak, že to nepôjde cez rozpočet EÚ, ale rovno to pôjde priemyslu, ale možno kolega z DG Grow by sa k tomu mohol vyjadriť. A posledná otázka, ktorú som si poznačil, je, či návrh komisie zohľadňuje to, že do budúcna už nebudú príspevky Spojeného kráľovstva. No, v tomto prípade ja môžem jedine odkázať na to, čo povedal môj komisár, pán Oettinger, už viackrát. A teda, že si robí veľké obavy, pokiaľ ide o medzeru vo financovaní, vzhľadom na to, že Británia odíde, už nebude prispievať a druhou príčinou je to, že budú nové potreby financovania a medzi ne spadá zjavne aj potreba financovania obrany. Tak to vníma aj komisár. Čiže obrana je súčasťou tej medzery vo financovaní, ktorú Oettinger viackrát spomínal. A dávam slovo kolegovi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne niekoľko rýchlych komentárov ku globálnemu kontextu návrhu komisie. Ako bolo správne povedané, ide o veľký pokrok vpred eh, pre európsky obranný priemysel. A je to logické vyústenie prípravných akcií, ktoré boli spustené v roku 2000, pre roky 2017, 18, 19 Ide o prípravné akcie, ktoré pripravujú niečo iné a samozrejme mali by pokračovať a nemali by sa v 17. či v 18. skončiť. A na čo by som rád poukázal? Návrh komisie nie je v oblasti obrannej politiky, ale v oblasti obranného priemyslu. Je to veľmi dôležitá nuansa. E, právny základ, to je článok 173 zmluvy, to je konkurencieschopnosť, nie obrana. Samozrejme sú tam aj implikácie v oblasti obrany. Aký je cieľ nášho návrhu v tejto oblasti? Poprvé sme skonštatovali nedostatok spolupráce a to veľmi veľký nedostatok v obrannom priemysle. Máme veľmi konkurencieschopné sektory v členských štátoch, ale e, spolupráca je veľmi slabá, počet e, projektov spolupráce je veľmi nízky a to prináša samozrejme nadmerné náklady pre daňových poplatníkov, je to veľmi neúčinné a prináša to aj významné oneskorenie uvádzania do praxe mm, tých kapacít, ktoré Európa potrebuje. E, z oči voči tejto situácii, čo môžeme urobiť? Samozrejme sú tie prípravné akcie pre výskum, to je veľmi dôležitý prvok. Cieľom nie je robiť výskum, ale dopracovať sa k nejakým kapacitám, k nejakým výsledkom, aby sme rozvíjali spoluprácu Môžeme samozrejme veľmi zdvorilo a úctivo vyzvať členské štáty a firmy, aby spolupracovali, ale firmy aj štáty nám to stále hovoria. Sú tu neustále nejaké pridané náklady pri spolupráci, minimálne na začiatku. Na konci je to síce veľká účinnosť, ale na začiatku sú tu tie náklady. A aby sme tie náklady kompenzovali, tak to je e, vlastne aj cieľ toho programu, ktorý sme navrhli teda stanovme si veľmi špecifickú časť eh, toho reťazca kapacita, to je vývoj. Výskum už máme, zamerajme sa na vývoj. Tam sme skonštatovali, že niektoré výsledky výskumu, ktoré boli financované verejnými financiami, neprináša nič viacej, pretože ten článok vývoja nenasleduje. Tak sústredíme sa na tento aspekt vývoja a prispejme eh, rozpočtom EÚ. Je to samozrejme obmedzený príspevok, je to len 20 tých nákladov na vývoj, ale tento príspevok môžeme, e, nemôžeme o ňom uvažovať, ak neexistuje žiadna spolupráca. Ak priemysel znovu predloží nejaký národný projekt, tak povie OK, to je síce veľmi zaujímavé, ale my takýto projekt nebudeme financovať. My budeme financovať len celoeurópske a teda Navrhli sme minimálne tri firmy z minimálne dvoch členských štátov. Samozrejme, tento návrh môže byť prediskutovaný a cieľom je, aby sme istým spôsobom podporili, podnetili alebo prinútili k tejto spolupráci. Sú tu isté náklady a ak my si myslíme a chceme zohramať významnú úlohu v vo vývoji, v obrane a tak, kde ak je to 500 miliónov na eh, dva roky, roky 2019 a 2020, tak samozrejme ten vývoj, náklady sú vysoké. Obrana eh, je naozaj drahá. Ak chceme obranu, tak potrebujeme užitočný rozpočet. K tomuto číslu 500 miliónov sme sa dopracovali, že ak pokrieme tých 20 tak tých 80 ostatných treba pokryť členskými štátmi, ministerstvami obrany, ktorí sa budú angažovať ale aby sme zabránili e, mrhaniu týchto peňazí, navrhujeme v nariadení, aby bolo ustanovenie, ktoré bude nútiť, aby konzorcia firiem preukázali, že už majú záväzok, že sa angažovali e, istým spôsobom, to sa dá ešte prediskutovať, s niektorými členskými štátmi zabezpečiť to pokračovanie E, že, teda, e, že tie kapacity sa potom nakúpia, aby sme neprodukovali niečo, čo potom ostane niekde v regáloch. Je potrebné, aby členské štáty sa v tomto zmysle angažovali, zaviazali. To je niekoľkými slovami e, návrh komisie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Eh, je tam ešte istá politická viskozita, aby sme sa dopracovali k Európe obrany. Pani Gressle. Ďakujem pekne za tieto objasnenia. Chcem poukázať iba na to, pán predseda, že nie som s tými odpovediami schop, spokojná, pretože kľúčová otázka je, že či sa môžu robiť výberové konania pre zbrojné eh, dodávky, bez toho, aby sme vedeli, že akú formu obrany chceme, akú formu rozhodovacieho procesu chceme. Ja si myslím, že to nie je možné a takisto nechcem obetovať z toho 20 európskeho rozpočtu. To by nebolo dobré. Takže táto otázka, že najprv my niečo určíme a potom členské štáty sa na to zložia. Jednoducho potrebujeme silnú spoluprácu v oblasti zbrojenia. To je nesporné, ale chcem túto otázku spomenúť aj v kontexte Upper Glass. Pán komisár Oettinger by sa mal vyjadriť k tejto e, principiálnej téme, pretože už pri poslednom rozpočte 25 miliónov na ten pilotný projekt sme zdali a z môjho pohľadu to bola už prvá chyba. Teraz ideme robiť druhú chybu. Takže myslím, že tá otázka celkovej konstruk- konštrukcie, že toto nesmieme stratiť zo zreteľa. A takisto by som sa nechcela uspokojiť s tými malými krokmi, ktoré tu boli dnes odprezentované. Takže ja apelujem na to, nie je férové na takýchto eminentných dôležitých témach, že tu pošlu zamestnancov do jamy levovej a predho- predhodia ich ako korist, to je voči vám nie je veľmi férové, takže treba jednoducho ísť na vyššiu politickú rovinu. Ďakujem. Myslím si, ja zdieľam názor pani Gresle, čo urobíme s Európou politicky, mám taký pocit, že e, po ceste dávame také sladké návnady a dúfame, že ľudia na to skočia, ale e, aké sú aj zámery e, národných štátov, aj priemyselníkov a aké sú záujmy hlavných štábov, aby sa to posunulo, keď nie je nejaká politická vízia, politický projekt, ktorá, ktoré by boli podporené verejnou mienkou, aby to dalo aj politickú stratégiu, tak je tu riziko, že to tu budeme len nejak zliepať. A, mm, a celé je to ale stále na úrovni e, také skromné alebo symbolické, takže možno len sme v predvečer nejakého nového európskeho dychu či závanu, áno, pán Komel povedal, treba tú európsku pridanú hodnotu, ale ktoré sú tie verejné statky, ktoré len Európa môže zajtra pre svojich občanov zabezpečiť, ktoré môžeme zaručiť na národnej úrovni, ale určite v rámci globalizácie E, sú aj tie, ktoré jednoducho na národnej úrovni nepresadíme, ale na európskej. Myslím, že na dnes to asi bude stačiť. Tá výmena názorov bola naozaj veľmi zaujímavá. A to len poukazuje, že potrebujeme ďalšie schôdze k tejto téme a skutočnú politickú diskusiu. Kolegovia, na teraz preruším a budeme pokračovať o 15. Oui, ben on lira en commençant. Quoi.